uh, dear colleagues, can I ask you to take your seats? Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste si uh, posadali. A chcem tu privítať všetkých kolegov, poslancov národných parlamentov, vážených hostí. Teší ma, že vás je tu toľko, snáď ešte niektorí ďalší pribudnú v druhej eh, časti nášho medziparlamentného stretnutia k téme migrácie, e, k témam integrácie, legálnym formám migrácie a tak ďalej. E, dnes sme e, začali do obeda s takými všeobecnejšími témami v súvislosti s migráciou, dva roky po kríze, integrácia a tak ďalej. To sú témy, ktoré neboli úplne v jadre európskej reakcie na migračnú krízu. Potom sme sa pozreli na tie práve legálne e, prístupy v kontexte azylu a teraz je na čase pozrieť sa na témy riadenia migrácie. To sa týka tak utečencov, ako aj ľudí, ktorí prichádzajú do Európy, aby tu hľadali prácu. V tejto otázke solidarita medzi štátmi a solidarita, solidarita s najviac zraniteľnými ľuďmi musí byť základom nášho konania. A ako bolo aj do obeda povedané, treba zároveň rozlišovať medzi ľuďmi, ktorí potrebujú ochranu a medzi ľuďmi, ktorí sem prichádzajú zapracovať. To je e, veľmi dôležité, čo sme povedali aj ja, aj kolegyňa Cecil Kienge v rámci tej e, správy, ktorú sme pred dvoma rokmi prijali, ktorá sa venovala práve tejto téme a ktorá vlastne udáva tón v, e, v tejto téme e, v parlamente. Samozrejme, pracovnú migráciu v Európe potrebujeme a to, čo chceme v tejto správe povedať, aj to hovoríme, je, že sú to členské štáty, ktoré rozhodujú o trhu práce a že sú to oni, ktoré spoločne z EU by mali čo najlepšie rozhodovať o tom, ako svoje trhy práce doplňať. A tu e, vnímam veľmi e, kruciálne práve úlohu e, miestnych orgánov, regionálnych orgánov, pokiaľ s tým majú byť uzrozumení aj naši občania. Pracovná migrácia je základom alebo hlavnou časťou, veľkou časťou migračného práva, ktorá hovorí o zamestnancoch alebo mm, štátnych príslušníkov tretich štátov, ktorí prichádzajú sem do Európy pracovať. Takisto to reguluje aj e, situáciu príjemcov medzinárodnej ochrany, pokiaľ ide o ich e, účasť na trhu práce. Počuli sme viaceré hrozné e, príbehy zneužívania týchto príjemcov a týmto sa treba urgentne venovať. Európska únia pripravila legislatívu v, oblasti, teda v tejto oblasti, ktorá harmonizuje legálny rámec v rámci členských štátov, eh, aký eh, v rámci eh, pracovnej migrácie je sektorové alebo sektoriálne a nie je tam jeden kódex pre celú EÚ, ale sú tam viaceré smernice pre rôzne druhy pracovníkov. Sú tu senzo, sezónni pracovníci, vyslaní pracovníci, študenti, operky a tak ďalej, rôzne tieto kategórie. Jediný legislatívny text, ktorý máme na negociáciách momentálne je revízia E, smernice o modrej karte, ktorá má za úlohu pritiahnuť vysoko kvalifikovaných zamestnancov do EÚ. Pokiaľ ide o rodinnú reunifikáciu, e, máme tu dokument z roku 2003, ten hlavný predpis a dnes si tu vypočujeme rôznych hostí na tomto paneli, ktorém, ktorému ja budem predsedať do, roku, do e, 15.30. Tak. E, témy, ktorým sa budeme venovať, sú veľmi široké, ale sú veľmi dôležité, pokiaľ chceme e, riešiť otázku migrácie Ehm, v EÚ a to, ako môže prispievať aj k demografickým a iným pracovným a ďalším výz, e, výzvam, ktoré v Európe máme. Máme tu kolegyňu z Medzinárodnej organizácie práce, ktorá e, má nám predstaviť e, názory ILO, pokiaľ ide o nedostatky na trhu práce v Európe a postupy, legálne postupy pracovnej migrácie smerom do EÚ. Potom je tu pán Huddleston, ktorý vedľa pani Kurtej tešedí a on je z think tanku Migration Policy. On bude hovoriť o e, rodinnej reunifikácii e, v EÚ a takisto sme e, pozvali aj viacerých národných poslancov z EÚ, ktorí budú mať dlhšie vystúpenia, odprezentujú názory členských štátov a konkrétne bude vystúpať pani Gurzepa z Polského sejmu v tomto konkrétnom teda bloku. A potom vystúpia aj ďalší poslanci, otvoríme diskusiu a podobne ako e, do obeda, predtým ako vystúpia všetci naši hostia, dám vám e, takú, povedzme, mm, predstavu organizačnú, ako to budeme robiť. Budeme striedať dvoch poslancov národných parlamentov a potom jedného poslanca z Európskeho parlamentu, kým e, sa nám zoznam rečníkov nevyčerpa a takisto ako do obeda tí, ktorí sú národných parlamentov, ktorí chcú vystúpiť, poprosíme vás, aby ste vyplnili E, formulár, keď chcete e, teda vystúpiť v rámci toho panelu a odovzdajte to prosím sekretariatu, oni sa budú pozerať, e, čím to chcete odovzdať a potom e, ten zoznam rečníkov bude e, vytvorený na základe poradia, v ktorom sa tieto listky odovzdávajú a potom e, europoslanci tí za každým môžu nám e, zakývať e, a my ich tam tiež zahradíme. A potom pokiaľ teda v závislosti od počtu um, rečníkov pravdepodobne nebudeme e, všetkých prosiť, aby vystupovali do dvoch minút a keby ste ho, hr, e, hovorili dlhšie, dáme vám vedieť. Takže pani Kortejc, vy samozrejme máte viac ako dve minúty, nech sa vám páči. Ďakujem pekne, ďakujem aj za to pozvanie. Je pre mňa veľkosťou, že tu môžem dnes vystupovať. Ako ste povedali, moja prezentácia sa bude sústredovať na tému pracovnej migrácie, teda nie na tému utečencov. Ľudia vždy v histórii migrovali a budú migrovať aj naďalej. Náš svet je čoraz viac prepojený, továra služby ľahko prechádzajú cez hranice, ľahšie ako kedykoľvek e, predtým a súčasné čísla 250 miliónov e, migrujúcich e, pracovníkov sa budú do budúcna pravdepodobne iba zvyšovať. Migrácia je takisto súčasťou aj našej minulosti a takisto aj, teda aj minulosti, aj súčasnosti, aj budúcnosti. Generálny tajomník OSN zdôraznil, že celkovo migrácia prináša pozitívne efekty aj pre migrantov, aj pre domáce krajiny. Ale takisto zdôrazňuje, že existencia skutočných e, oblastí obáv, ktoré môžu súvisiať s migráciou, ako napríklad bezpečnosť, e, zneužívanie, xenofóbia, diskriminácia, napätie v spoločnosti, to takisto sú veci, ktoré existujú a tiež ich treba vnímať e, OSN a členské štáty OSN spoločne e, vyzývajú e, na e, riadené migračné toky, ktoré by sa konali v rámci rešpektovania ľudských práv a medzinárodného práva. Migranti by zase mali využívať a rešpektovať legálne postupy a medzi krajinami sa posúvať primeraným, e, povedzme, poriadkumilným spôsobom. Ale aby to bolo možné, vlády musia otvoriť cesty pre regulárnu migráciu, ktoré reagujú na realitu trhu práce. Nezákonná migrácia alebo irregulárna e, migrácia sa zvyšuje vtedy, keď je dopyt po, pra- po pracovnej sile, e, ale zároveň nedostatočné možnosti legálnej migrácie nedostatočné možnosti pre zahraničných pracovníkov, aby mohli tento dopyt naplniť. Čiže výzvou je identifikovať potreby trhu práce a nedostatky zručností, ktoré sú na danom trhu a tieto eh, deficity zručností, tie sa týkajú nie iba vysoko kvalifikovaných eh, pozícií, práve naopak je veľa nekvalifikovaných pozícií pracovných, ktoré domáci eh, pracovníci nechcú vykonávať. A potreby trhu práce by nemali vychádzať iba zo základ, mm, na základe dnešných deficitov zručnosti, ale aj na základe tých budúcich. Medzinárodná organizácia práce ILO má mandát podporovať členské štáty, vlády, organizácie práce v jednotlivých krajinách, pokiaľ ide o pracovnú migráciu. Máme tu dva dohovory ILO, ktoré sa venujú najmä a špecificky E, pracovnej e, migrácii. A to sú dohovory 97 až 143. A takisto aj ostatné dohovory ILOC takisto týkajú e, do istej miery aj migračných alebo migrujúcich pracovníkov, pokiaľ to nie je uvedené inak. Momentálne máme viaceré neza, nezáväzné nástroje, ktoré boli prijaté, naposledy princípy, pokiaľ ide o prístup utečencov a iných osôb v podobnej situácii, o ich prístup k o ich prístupe k trhu práce. Tieto princípy boli e, prijaté v júli 2016 zo strany pracovníkov, zamestnávateľov aj vlád a e, vyjadrujú si tripartitný prístup k pracovnej migrácii, pričom sa e, zdôrazňujú úlohy, ktoré sociálni partnery môžu vykonávať pri takéto pracovnej migrácii. A základom dohovorov ILO je princíp rovnakého prístupu a príležitosti pri pracovných eh, podmienkach medzi migrantmi a medzi miestnymi pracovníkmi. Tento princíp je veľmi dôležitý, pokiaľ chceme zabezpečiť, že my, e, eh, práca, e, pardon, práva e, migrantov sa nezneži, nezneužívajú a že sa nepodkopáva situácia domácich pracovníkov, že sa neznižujú e, štandardy práce v danej krajine. Chceme zdôrazniť, že aj v Európe, aj mimo, v Euró- aj mimo Európy migrační alebo migrujúci pracovníci e, sú e, častokrát koncentrovaní v sektoroch ako e, upratovanie, hotely, reštaurácie, polnohospodárstvo a ďalšie. Tieto sektory častokrát sú tie, kde sú pracovné podmienky častokrát najnekvalitnejšie. A preto, ak chceme podporiť dobrú integráciu v týchto sektoroch, bolo by dobre posilniť inštitúcie Eh, trhu práce, ako napríklad eh, minimálne mzdy, eh, bezpečnosť pri práci, kolektívne vyjednávanie, inšpekcie práce a podobné nástroje. Chcem zdôrazniť, že otvorenie e, takýchto legálnych postupov pre migra- migrujúcich pracovníkov je nielen dôležitá súčasť medzinárod, teda agendy medzinárodnej komunity, pokiaľ ide o bezpečnú, bezpeč- bezpečnú a e, štandardnú migráciu, ale je to takisto veľmi dôležité aj pre týchto e, pracovníkov, aby sa neformálnosť v niektorých sektoroch e, znižovala, aby sa podporoval hospodársky rast jednotlivých podnikov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Kurtej, ďalej pán Harlston, 10 minút. Great, good afternoon. Dobre popoludne, kolegovia. Som Thomas Huddleston. Som zo skupiny pre migračnú politiku. Sme think tank, ktorý ponúka porovnávacie analýzy, školenia a vyhodnotenia k legálnej migrácii, k integrácii a antidiskriminácii bol som dnes pozvaný, aby som e, aktualizoval situáciu e, k zjednocovaniu rodín. Je to hlavný kanál, ako ktorým väčšina migrantov prichádza legálne do Európy, takže stručné štatistiky si vypočujeme a potom zmeny v politikách, ktoré sme pozorovali v Európe. Budem hovoriť o dopadoch na integráciu a o tom, ako sa to odráža v európskych zákonoch. Takže začnem tým, že v roku 2015 sa začali masovo do Európy stiahovať migranti a Európa miliónu ne-EU občanom dala istý status ochrany. Mnohí z nich prišli sami, bez rodín, pretože tie cesty, ktorými prichádzali, neboli bezpečné. Takže by človek očakával, že teraz, v tomto čase, budú sa rodiny zjednocovať. Ehm, mnohí, ktorí prišli od roku 2015 v masových množstvách, neplánovali svoju cestu. Bolo to spontánne, neregulárne, bolo to menej bezpečné. Ale zjednocovanie rodiny je niečo úplne iné. Zjednocovanie rodín je možnosťou pre štáty, aby ponúkli ľuďom bezpečné, legálne čisté a regulárne kanály pre migráciu. Zjednotenie rodín vyžaduje žiadosť. Vybavenie trvá 6 mesiacov až mesiac. Žiadateľ už má adresu, ktorú uznáva právo, zákon štát vie poskytnúť isté kompenzácie rodine tohto migranta, takže to je dostatočný čas na to, aby sa zabezpečilo náležité ubytovanie, školy pre deti, integračný program a podobne, takže by sme nemali sa pozerať na zjednocovanie rodín tým istým spôsobom, ako vnímame spontánne, neregulárne príchody, masové príchody migrantov za ostatné roky. Ale žiaľ, ak sa obzrieme na ostatné dva roky, vnímalo sa to takmer rovnako ako neregulárne prichádzanie. Členské štáty majú podobné programy v oblasti zjednocovania rodín aj pri migrantoch, aj pri beneficientoch medzinárodnej ochrany. Čo sa týka migrantov, niekedy sme o nich nedostali informácie, informácie boli reštriktívne a čo sa týka beneficientov medzinárodnej ochrany, problémy sa týkali skôr dokumentácie, ktorá bola potrebná, dokladov, komplikovaných postupov a podobne. Od roku 2016 e, sme začali pozorovať, že v niektorých členských štátoch sa začali hromadiť výnimky, oddalovanie zjednocovania rodín, oddelovanie poskytnutia pomoci, dokonca aj pre nesprevádzaných maloletých. Utečenci a prijímatelia podpornej pomoci a nesprevádzaní maloletí mali právo okamžite požiadať o to, aby sa spojili so svojou rodinou aby mohli mať e, podmienky také ako bežní občania v Európskej únii, buď permanentne alebo dočasne. E, beneficienti medzinárodnej ochrany teda e, boli stabilizovaní v Európe za ostatnú dekádu. Pomohlo sa im a zjednotili sa so svojimi rodinami rýchlejšie. Od roku 2016 mnohé krajiny v Európe, ktoré boli cieľovými krajinami, si zvolili tzv. dočasné reštrikcie alebo prekážky takémuto niečomu a cieľom bolo buď oddialiť alebo úplne znemožniť zjednotenie rodín alebo odradiť ďalších žiadateľov o azyl, aby prichádzali. To viedlo k reštriktívnym politikám, ktoré e, nedosahujú štandardy únie a ešte naozaj treba veľa pracovať. E, tieto reštrikcie sa vnímali v Rakúsku, Fínsku, Nemecku, Dánsku a Švédsku. Tieto obmedzenia boli dočasnými opatreniami, ale väčšina z nich stále platí. Aj keď Európa je teraz v úplne inej situácii. Myslím si, že je dôležité, aby v tejto veci vy ako politickí lídry ste identifikovali, že zjednocovanie rodín musí byť uľahčené a umožnené ako nástroj integrácie v celej únii. Predovšetkým Integrácia rodinných príslušníkov je proces, ktorý trvá určitý čas. Štatistiky Eurostatu ukazujú, že po desiatich rokoch pobytu v krajine väčšina rodinných príslušníkov začne pracovať. Sú tu zlepšenia, ktoré určite treba urobiť, čo sa týka ponúkanej podpory pri zjednocovaní rodinných príslušníkov. Mnohokrát manželky, manželia sa môžu zúčastniť iba všeobecných integračných programov, ktoré nie sú najefektívnejšie pre ich integráciu na trh práce, ale štáty nezlepšili svoje integračné politiky a programy pre manželky alebo manželov ľudí, ktorí už e, sú v Európskej únii. Podpora pre deti, napríklad e, podpora pri vzdelávaní, pri začlenovaní sa do vzdelávacieho systému sa nejako signifikantne nezlepšila v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vzdelávacie systémy veľmi pomaly dokážu ponúkať cieľové, adresné programy, ktoré tieto deti potrebujú. Takže čo sa týka postupov, určite to treba zlepšiť aj pri zjednocovaní e, manželských párov, aj ich detí, spájaní e, rodín. Ale toto nie je hlavným cieľom našho zamerania. Väčšina zmien politík sa odohráva v rovine reštrikcií alebo oddiaľovania e, zjednotenia rodín. A výskum ukazuje, že takéto zdržania podkopávajú integračný proces aj pre e, tých, ktorí financujú e, ostatných členov svojej rodiny, ktorí, pre ktorých je to naozaj zničujúce psychologicky, fyzicky, ale aj pre deti a rodinných e, príslušníkov, partnerov, manželky, manželov, pre ktorých takéto oddelovanie e, spojenia sa so svojou rodinou je tiež e, nežiaduce. PISA, to je štúdia OCD, ukazuje, že každý ďalší rok, ktorý, ktorý dieťa z rozvojovej krajiny e, musí stráviť o svojej pôvodnej krajine bez svojej rodiny, má negatívny dopad na to, ako sa potom naučí jazyk a ako bude prosperovať v škole v novej krajine, do ktorej sa prisťahuje za rodičmi. Ja si myslím, že to je veľmi jednoduché pochopiť. Čím dlhšie e, nutíme ľudí zostať vo svojej krajine pôvodu, tým menej času potom je, aby boli vystavení integračným programom, novým inštitúciám, novému prostrediu. Čiže deti potom majú menej času, aby mohli využiť program, ktorý sa im ponúka v hostiteľských krajinách. Čiže ani e, páry sa nevedia jazykovo, pracovne zaradiť tak, aby pracovali obaja, čiže tým podkopávame výsledky dlhodobej integrácie, keď oddialujeme a odneskorujeme e, spájanie sa rodín. Únine zákony na toto zareagovali. Máme smernicu o zjednocovaní rodín z roku 2003 lomeno 86. Takisto to mám, tu máme Európsky dohovor o ľudských právach, ktorý je právnou úpravou pre tieto veci a Európsku sociálnu chartu. Judikatúra Európskeho súdneho dvora objasnila, že smernica o zjednocovaní rodín jej primárnym cieľom je uľahčiť rodinný život a e, spojenie sa rodiny dovedná. A na základe takejto judikatúry každé, e, každý krok musí byť odôvodnený, proporčný a efektívny. A teraz je ten správny čas, aby sme zvážili spojenie, e, spájanie sa rodín a prekažky, ktoré sa mu kladú do cesty. V časoch e, možno úzkosti alebo krátkodobých strachov a obav, ktoré vládnu v Európe a možno by sme sa mohli e, novým pohľadom pozrieť na zjednocovanie rodín a právne úpravy s ňou súvisiace, s ním súvisiace, tak, aby mohli manželky, manželia a deti tých, čo už prišli do Európy predtým, naozaj sa tešiť ochrane a podpore a efektívnym integračným programom. Ak by ste chceli vedieť viac o týchto témach, odporúčala by som vám, aby ste si prečítali index migračnej politiky alebo rok 2017, vtedy OECD vydalo medzinárodné migračné vyhliadky tam sú tiež informácie o nedávnych eh, zmenách politík a odporúčal by som aj, aby ste si prečítali odporúčania z Európskeho migračného fóru, fóra, ktoré sa konalo v roku 2017 a ktoré sa zaoberalo zjednocovaním rodín. Odporúčal by som aj to, aby ste sa pozhovárali s Nislom Musicsom, ktorý je komisárom pre ľudské práva a publikoval dve knižočky zjednocovanie rodín a čas, ako správne nastaviť integráciu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne, pán Huddleston. Teraz dostane slovo pán Kurzepa z Polského Sejmu, ktorý nám predostrie perspektívu toho, čo sa, stane, čo sa deje v tejto téme, tematike v Polsku. Ďakujem. Takže na mňa skutočne urobil dojem ten e, dnešný e, dialog, ktorý tu vedieme a chcel by som sa s vami podeliť o skúsenosti z Polského parlamentu, Sejmu. My samozrejme máme našu vlastnú situáciu a často je to práve miestna perspektíva, ktorá je taká, že sa tam ukáže, e, že nesúhlasíme s tým, čo sa deje v iných členských štátoch. No a ukáže sa teda, čo ktorý členský štát robí v tejto súvislosti. Ďakujem kolegom z Českej republiky, Maďarska a Slovenska, pretože sa zdá, že uvažujeme podobne. No a ešte všeobecnú pripomienku. Národy a štáty majú svoje elity a musia vziať veci pevne do vlastných rúk a musia byť zodpovední za svoje dedičstvo, za svoju krajinu. A ja mám niekedy dojem, že by sme sa nemali snažiť nahradiť e, národné orgány a mali by sme to ponechať im, aby oni si riešili svoje problémy. A taktiež by som chcel na vás apelovať, aby ste si uvedomili, že je pravdepodobne lepšie exportovať pomoc, benevolenciu a podporovať tie krajiny a tie národy, kde dochádza k problémom, než importovať problémy a ťažkosti, ktoré môžu potom spôsobovať aj ťažkú situáciu u nás doma. No a teraz ešte k situácii k Polsku. Za posledných možno 10-12 rokov sa Polsko zmenilo z krajiny emigrantov na krajinu imigrantov. A toto je taktiež um, súčasť nášho členstva v EÚ. Bo v minulosti sme my emigrovali do iných krajín a ďakujem vám za vašu hospitalitu, pohostinnosť, že ste našich krajinov prijali. Ale taktiež sme pripravení uznať profesionálnosť a e, kultúrne dedičstvo našich krajinov, ktorí prichádzajú e, alebo emigrujú do iných krajín. Naša migrantská populácia je zo všetkých krajín EÚ najrychlejšie rastúca. Máme taktiež migrantov z východu, z krajín ako Ukrajina, Bielorusko, Rusko, Gruzínsko, Arménsko. A tam používame zjednodušené postupy, aby sme mohli udeliť pracovné povolenie na obdobie až do až 6 mesiacov a migranti sa taktiež môžu uchádzať aj o dlhodobejšie e, povolenia až potrvanie 12 mesiacov. Štatistiky hovoria jasnou rečou. V roku 2016 Polsko po Spojenom kráľovstve bol na druhom mieste v počte udelených v udelení e, pracovných povolení. Os, 586 tisíc. Ďalej tu máme dlhodobé víza 17 z celkového počtu udelených víz v EÚ. Čo sa týka pracovných povolení, tak tam sme na treťom mieste. Viac než 490 tisíc. To je 50 všetkých udelených v EÚ. A povolenia sa udelujú väčšinou Ukrajincom to bolo 17 všetkých eh, popracových povolení udelených v Európe. No asi 500 tisíc takýchto eh, povolení. Na prvom mieste teraz sú Ukrajinci. No a počet migrantov, ktorí hľadajú si pracovné miesto v Polsku, je stále vyšší a majú k dispozícii tzv. zjednodušený postup, ktorý im umožňuje pracovať po dobu 6 až 12 mesiacov v závislosti od teda vyhlásenia, ktoré musí dodať ich zamestnávateľ. Musí teda vyhlásiť, že naďalej chce tohto migranta zamestnávať. Ja tu prezentujem tieto údaje tak aby ste pochopili prácu, ktorú vykonávame, keď príjmame takéto veľké počty štátnych príslušníkov e, krajín z východu. No a taktiež by som chcel sa chcel vyjadriť nejakým všeobecnejším otázkam. Napríklad k tomu, že migračný proces by mal umožniť to, aby sa vzali do úvahy rôzne faktory a aby neregulárna migrácia sa mohla stať legálnou. Sú dva typy migrácie. Niekedy je to nepredvídateľné a bolo by dobré zvládať migračné toky. Čo sa týka modrej karty a potrieb trhu, sú tu tri dôležité body. Na úvod diagnóza Takáto diagnóza by prebiehala samozrejme ináč v rôznych členských štátoch vzhľadom na hospodárske a sociálne podmienky v jednotlivých krajinách. Taktiež sú tam rôzne očakávania ohľadom toho, koho by sme boli pripravení prijať. Takže by sme sa mali ešte pozrieť na vzťah medzi krajinou pôvodu a tou cieľovou krajinou, lebo samozrejme sa môže stať, že migrant bude vzdelaný vo svojej domácej krajine a potom odíde a napríklad Polsko alebo Česká republika budú investovať do zamestnanca a nakoniec toho bude mať prospech nejaká iná krajina. Takže je treba sa pozrieť na to, ako kompenzovať takéto investície. Keď sa pozrieme na legálnu migráciu, tak dôležitým aspektom je aj to, či chceme hovoriť len o vítaných migrantoch a pracovníkoch, alebo či by sme ho mali hovoriť aj o iných kategóriách migrantov. A o tom, nakoľko sú pripravení vstúpiť na náš pracovný trh. No a ešte na záver. Viete veľmi dobre, že jedným z problémov, ktorým čelíme v EÚ, je situácia mladších generácií a preto ešte taká otázka, komentár v súvislosti s našim pracovným trhom. Tam celkovo v mnohých členských štátoch máme vysokú nezamestnanosť medzi mladými a preto by sme sa možno mali sústreďovať predovšetkým na mladých ľudí a dať im príslušné príležitosti. No a ešte na záver, tu vyvstáva otázka, ako sa postaviť k tomu, že napríklad niektorí migrujúci pracovníci, ktorí sú, o ktorých v Polsku hľadáme, o ktorých máme záujem, tak majú iné zručnosti alebo kvalifikácie, než o aké majú zájem v Holandsku. Takže ako budeme si konkurovať v boji o týchto pracovníkov? Ďakujeme, pán Kurzempa. A teraz by som chcela dať príležitosť sa vyjadriť poslancom, ktorí sa chcú vyjadriť. Prosím, maximálne 3 minúty. Chcem taktiež pripomenúť tým, čo sa hlásia o slovo, aby vyplnili formulár Takže vidíte, že naši ušery už tu chodia. Môžete im odozdať tieto, tieto formuláre. Máme tu slovinského poslanca Franka Turčeka, ktorý sa chce vyjadriť. Prepačte, neviem, ako vyzerá, takže neviem, kam sa vám pozerať. Alebo ste sa dohodli inač? Teraz vy chcete hovoriť? Dobre, takže prosím, predstavte sa. Môžete sa predstaviť a začať. Budem hovoriť po slovinsky. Takže, dobré popoludne. Môj príspevok bude relatívne stručný. Nuž, mohli sme sa na to pozrieť eh, dopredu, ale teraz by som chcela teda predstaviť moje argumenty. V Slovensku máme lavicovú vládu, ja som z opozície. A čo sa týka Slovinska a jeho postoja k migrácii, môžem vám predložiť relevantné informácie. V roku 1997 sme prijali 4 utečencov teda v pomere k slovinskému obyvateľstvu, takže sme nemali problémy. Obvykle to boli ženy alebo staršie osoby, deti a taktiež teda starší ľudia. No a títo ľudia prišli väčšinou po balkánskej trase v roku 2014 až 2015. Väčšinou prišli mladí muži. Takže už to nie sú ženy a deti. Slovinská vláda prispieva do tzv. systému kvót a v tomto rámci taktiež príjmame migrantov z Grécka a Talianska. Tie čísla sú relatívne nízke, lebo naša krajina je malá, avšak minulý rok došlo k nárastu o 1300 čo sa týka počtu prijatých emigrantov. My sme samozrejme obdržali veľkú chválu zo strany Európskej únie. Náš premiér to využil, všade sa fotil. A vyzerá to, že to funguje, alebo zdalo by sa, ale nie je to tak. Prečo to hovorím? Veľká väčšina ľudí, ktorí prišli do Slovenska, či už boli súčasťou migračných tokov alebo boli poslaní do Slovenska e, v rámci systému kvót, tak 80 z nich použili Slovinsko len ako tranzitnú krajinu a do pár dní sa zbalili a odišli. Takže vyzerá to, že toto je len falošná ilúzia, že, si, že systém kvót funguje. Nefunguje. Ľudia niekam prídu a potom hneď ako sa dostanú ich údaje do systému, tak odídu. Takže ten systém nefunguje. Potrebujeme lepšie riešenia, účinnejšie riešenia. Ja si dokážem predstaviť takéto lepšie riešenia osobne. Predovšetkým ako kolegovia napríklad z Českej republiky alebo z Maďarska, zo Slovenska už tu povedali, Máme pomáhať tým krajinám, kde ten nejaký ozbrojený konflikt je dôvodom migrácie, ale taktiež by sme sa mali snažiť strážiť hranice účinnejším spôsobom. A nesúhlasím s tými, ktorí by chceli meniť pravidlá, aby sa ilegálna imigrácia zmenila v legálnu. Potrebujeme lepšie riešenia, ktoré budú prínosné pri týchto ľudí. A taktiež prí, prínosné pre Európu ako celok. Už som hovoril o časti týchto riešení, avšak už nemám čas hovoriť o tom detailne. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, takže tomu pán Gorana, potom tomu druhému kolegovi dáme e, potom možnosť vystúpiť. Ďalej máme na zozname pán, pán Zaklina z Bundestagu. Jacqueline Mastet, vielen Dank. E, Jacqueline Mastet, ďakujem. Áno, samozrejme, vítame že konečne e, dochádza k rovnakému zaobchádzaniu pracujúcich e, podľa e, európskych štandardov, že sa budú dodržiavať sociálne práva, pracovné práva, avšak zo skúsenosti sa ukazuje, že v rámci EÚ toto bohužiaľ ešte nie je realita a časti tu nie je politická vôľa. Či už tu ide o pracovníkov tovární, napríklad pri spracovaní mesa v Nemecku, taktiež aj v stavobnom sektore alebo poskytovanie starostlivosti. A často migranti sú zneužívaní veľkými koncernami, pracujú tam za nízky plat a toto zapričinuje aj zlú náladu medzi migrantskou populáciou. Ďalej, podobne to aj v Anglicku, tam napríklad e, sa obracia e, diskriminácia rasizmu proti Poliakom. No a dnes pán Berner hovoril, že čo sa týka Ehm, nášho postoja, tak musíme sa pozrieť pre všetkým našu konkurencieschopnosť. To musí byť to najdôležitejšie, ale ja to vidím ináč. Hovoríme tu o modrej karte, o tom, že by sa mal znížiť e, hrubý plat. Nepovedie to ešte k väčšej konkurencii, k platovému dumpingu, k tlaku v krajinách a bude to zaprišovať ďalšie vykoristovanie a chudobu, alebo napríklad unikanie mozgov, brain drain. A toto práve zasiahne tie chudobné krajiny, ktorým to v podstate odláka kvalifikovaných ľudí. Ja si myslím, že toto je aj zodpovednosť krajín pôvodu. Je treba posilniť miestne hospodárstvo, je treba podporovať predovšetkým chudobné krajiny. Takže sa pýtam, ako, akým spôsobom by ste chceli e, zabrániť Eh, odchodu kvalifikovaných pracovníkov z chudých krajín, tak aby tie krajiny na to potom ešte neboli ešte horšie. Ale predsa nemôžeme nalepkovať ľudí ako eh, potrebných a nepotrebných alebo neužitočných. No a čo sa týka zlučovania rodín, v Bundestagu sa to momentálne diskutuje, to je aktuálna téma. A z pohľadu lavice je to dôležitá súčasť integrácie a my to vítame. Bohužiaľ, táto nová dezignovaná koalícia v Nemecku to vidí ináč a my ako lavica sme, chceme podporovať dobrú integráciu a chceme, aby sa dodržovali princípy právneho štátu a humanity. Ďakujem. Group, Ďakujem, ako boli z EPP. I will speak Polish. Szanowni Państwo. Poslanec Bony sa páči. Áno, budem hovoriť po polsky, ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste zorganizovali dnešné stretnutie. Chcel by som povedať to, čo bolo povedané aj zo strany poslanca z Polského parlamentu. Bolo to rozumné, bolo to dobre vyjadrené, pokiaľ ide prístup k zákonnej migrácii. A naozaj situácia je taká, že v Polsku dnes máme veľkú skupinu osôb z Ukrajiny, ktorí, osob, ktoré vykonávajú legálne svoju prácu. Boli to isté obavy v roku 2017, keď eh, vízový systém pre Ukrajincov bol otvorený, eh, teda mohli začať cestovať do celej EÚ, že proste E, dôjdu, dôjde k nejakým problémom. E, už je to teraz 9 mesiacov, oni sem prišli, e, teda prišli do Polska a neodišli z Polska, aby kvôli tomu, kvôli tomu aby odišli zase ďalej do Nemecka. Ja si myslím, že takáto cieľená migračná politika, ktorá je určená na našich susedov, tá je potrebná pre trh práce. To je užitočná politika. A čo by sme chceli e, mať, je, že v každej krajine okrem tých zjednodušených e, postupov, ktoré už existujú, ktoré už máme, by mohli byť e, zjednodušené aj iné postupy. Pokiaľ viem, tak sú isté integračné procesy, ktoré prebiehajú a je veľmi dôležité, že to je tak, pretože máme tu deti, ktoré potrebujú integráciu, ktoré E, prídu s rodičmi, aby tieto chodili do školy, aby e, nestrácali čas, aby neprišli o svoje vzdelanie. A ja mám isté skúsenosti, pokiaľ ide prácu e, s ukrajinskými imigrantmi, tam sú vzťahy pozitívne, ukrajinské deti sú spokojné v polských školách, majú kamarátov, majú kolegov. A myslím si, mm, pretože Polsko je dobrým praktickým príkladom toho, ako pristupovať takým novým spôsobom k migračnej politike a teší ma, že pán Kužem, pán kolega z Polského parlamentu, eh, hovoril a spomínal práve migračnú politiku a že odlišujeme túto od otázky, uteč, od otázky utečencov. To je odlišná téma. U nás v Polsku je to veľmi kontroverzná téma. Môj osobný názor je taký, že v mnohých krajinách utečenci v skutočnosti sa z nich stávajú legálni migranti či sú integrovaní do trhu práce, majú nové zručnosti a tak ďalej. Dobre, to je odlišná téma na diskusiu. My v každom prípade môžeme ukázať tento dobrý príklad, migračnú politiku ukázať na, na, na veľkej úrovni, pretože naozaj hovoríme v Polsku o 100 tisícoch ľudí, ktorí u nás pracujú. Náš poslanec spomenul isté procesy a naozaj je veľmi dôležité aby som to spomínal, všetci sociálni partnery do toho musia byť začlenení, vrátane e, aj mimovládnych organizácií. Ďakujem pekne. Ďakujem, Michael. Ďalej, pán Triček, Slovensko. OK, thank you, thank you very much. Uh, I will continue in Slovenian language. Pán Trček, ďakujem veľmi pekne, budem vystupovať po slovensky. Chcel by som uh, respektíve chcel som pôvodne vystúpiť v tom ďalšom kole, ale aj v tomto kole je to v poriadku. Ja nie som e, profesionálny politik, vstúpil som do politiky iba v posledných rokoch a celú túto migračnú, tento migračný príbeh som sledoval veľmi zblízka a nadalej e, e, e, sledujem a e, dnes, o čom hovoríme aj v tých predchádzajúcich diskusiách, e, v prvom rade sa to týka otázok politickej ekonomiky. Je to teda v prvom rade ekonomická záležitosť. Keď sa pozrieme na objem HDP, eh, eh, Nemecka, Rakúska či Švédska, ktoré tieto krajiny poskytujú na integráciu, tak je to dosť veľké percento, eh, dosť veľký objem. A v v niektorých krajinách e, e, samozrejme tie objemy sú väčšie, v iných menšie, napríklad v Švedsku určite väčšie. A otázka je, či budeme investovať niekoľko percentuálnych bodov HDP do toho, aby sa e, tieto problémy riešili. V tom je veľký rozdiel. Nesúvisí to iba s právom na prácu, sú aj práva sú aj práva, ehm, ktoré vyplývajú zase z toho, že človek dokáže alebo je ehm, schopný e, z hľadiska právneho pracovať. Sú celé ekonomické sektory, ktoré e, sú veľmi úzko prepojené na obchodovanie s ľuďmi, či to je stavebnícky sektor, polnohospodársky sektor a tak ďalej. My sme E, krajiny, v ktorých e, platí právny štát, ale v našich krajinách ústava v tomto ohľade sa nedodržiava. To je častokrát e, veľký problém. Populisti častokrát povedia, že v Slovensku alebo v Polsku sú nízke platy a za to môžu imigranti. To nie je pravda. Ako sa z niekoho stane nezákonný migrant? Taká vec vlastne ani neexistuje nezákonný, ilegálny človek čo to je? E, ilegálny sa stane iba vtedy, keď politika nefunguje a je skorumpovaná a všetci sme politici. Thank you. Uh, the next is Mr. Mayer. Um... Ďakujem pekne, pán Mayer z Nemecka. Ďalej, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolega, kolegyne. Tak čo sa týka zlučovania rodín, samozrejme treba uznať, že predovšetkým Nemecko má momentálne 514 tisíc osôb, ktorí podľa dohovoru o tečencoch boli e, uznaní ako rodina, teda mohli prísť v rámci zlučenia rodín, lebo tam je to dosť neobmedzené. No a my sme hovorili, že do 16. marca tohto roka bola tá doplnková ochrana pre tieto osoby e, prerušená. Vidíme tam, že e, je to podobné Podobne ako v ostatných členských štátoch, máme momentálne asi 282 tisíc ľudí, ktorí užívajú doplnkovú ochranu. E, sú to ľudia, ktorí e, prichádza napríklad z oblasti, kde sú e, občanské vojny. No a pokiaľ tá občanská vojna skončí, tak sa môžu vrátiť do svojej krajiny. Takže téma integrácia v súvislosti s týmito osobami nie je prioritnou témou. A v tejto súvislosti ako člen frakcie CDU-CSU hovorím, že by sme mali po 16. marci naďalej pozastaviť doplnkovú ochranu pre tieto osoby, ktoré prídu v rámci zlučovania rodín. No a taktiež by sme tam mali mať um, limit. E, za rok by to malo byť maximálne 12 tisíc osôb, ktoré takto prídu. Myslím si, že toto vôbec nie je príliš prísne. Samozrejme, sú tu takí, ktorí majú veľmi ťažký osud. No a potom ešte pár viet k legálnej migrácii. Ja osobne mám ten pocit, že sa stále robí tá chyba, že tieto, že tu máme dva prúdy migrácie. Na jednej strane tam máme humanitárne prúdy a že sa to prepletá s druhým prúdom migrácie a to je tá pracovná migrácia. No a v Nemecku Nemecko je po USA krajinou globálne z e, teraz sme na druhom mieste, čo sa týka celkovej migrácie. Takže ja som presvedčený, že Európska únia si musí dávať pozor, aby sme príliš E, silnou harmonizáciou práv v rámci EÚ nehádzala do jedného vreca veci, ktoré do toho spoločného vreca nepatria. Máme tu 28 rôznych pracovných trhov, no aj tie požiadavky v 28 členských štátoch sú vždy odlišné. No a v tomto zmysle by som chcel vás požiadať o pochopenie, že my ako poslanci Národného parlamentu Bundestagu, CDU a CSU naďalej trváme na tom, že to musí zostať v rukách členských štátov, národnej kompetencii. Čo sa týka prístupu na národný pracovný trh, Nemecko má momentálne dobre bežiace hospodárstvo, máme skoro plnú zamestnanosť e, v takmer všetkých regiónoch. Vieme, že v mnohých členských štátov EÚ je to ináč, takže prosím, musíte dbať na to, že Máme v EÚ veľmi heterogénny pracovný trh a preto e, rovnaké pravidlá pre všetky členské štáty, pre 28 členských štátov nie je možné. Máme tu totiž 28 rôznych pracovných trhov. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pán Palis, Grécka, nech sa páči. Καλησπέρα και πάλι. Θα μιλήσω μόνο για το ζήτημα της οικογενειακής επανένωσης rodiny reunifikácii, e, vyjadrím sa a budem stručný. Chcem iba povedať, že rešpektovanie práva na rodinnú reunifikáciu, e, z toho vyplýva ďalší e, problém v hotspotoch, jednak a potom z hľadiska dlhodobého aj pre krajiny, e, cez ktoré prichádzajú e, títo migranti. Ide o e, ľudí, ktorých život, tak povediac, je daný do chladničky v úvodzovkách a to na neurčitú dĺžku trvania. Tieto osoby nemajú častokrát chuť naučiť sa jazyk krajiny, v ktorej sa nachádzajú, nechcú sa vzdelávať, nechcú sa integrovať a jediné, čo chcú, je tá rodinná reunifikácia. A pokiaľ sa to nestane, tak dopady na ich psychiku sú veľmi silné, majú pocit, že nikdy e, nemôžu sa spojiť so svojou rodinou a v úvodzokách e, tieto veci ich môžu e, tlačiť až do nejakých zúfalých činov. A či to sú napríklad hladovky, mali sme tu v decembri hladovku v centre Aten zo strany utečencov, ktorí oča, oč, oč, e, oč, čakali na rodinu reunifikáciu aplikáciu, vykonávať túto hľadovku a potom e, ďalšia vec, ktorej určite e, všetci porozumieme, je otázka toho, že tieto problémy vyplývajú z Európskej únie alebo prichádzajú. E, sú to všetky krajiny EÚ, ktoré s tým súvisia, nie iba krajiny, v ktorých sa títo ľudia nachádzajú. Hovorím, alebo teda rozumiem to, čo hovorí kolega z Nemecka. Chápem, že tie krajiny e, toho príchodu sú tie, kde sa tá rodinná reunifikácia vykonala, ale pre tieto osoby, ktoré sú malým percentom celkového počtu utečencov, my by sme mohli konať e, lepšie, rýchlejšie a vychádzať z toho, že e, dôsledky e, sklzov, časových sklzov, pokiaľ sa nekoná hneď pri tej reunifikácii, tak častokrát tie dôsledky sú ešte oveľa horšie ako nejaké rýchle, rýchla rodina reunifikácia. Ďakujem pekne, ďalej pán poslanec Jurek. Ďakujem Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne, tam nejaký problém asi s mikrofónom. E, myslím si, že toto je dôležitá téma, dôležitá diskusia, je dobré, že o nej hovoríme. A je dobré, že hovoríme o tomto aj s národnými poslancami, pokiaľ ide o rodinnú reunifikáciu. Chcem hovoriť tu o jednej konkrétnej veci. Pred 5 rokmi imigrácia vo Francúzsku znamenala, e, že prichádzali migranti najmä z južnej e, Európy v 20. alebo 30. rokoch e, prichádzali z Južnej Európy, prípadne z Východnej Európy. Dnes je to migrácia najmä z Afriky, a z Blízkeho východu. A musíme pamätať na to, že z Maroka až po, alebo od Maroka až po Indonéziu máme celý veľký pás krajín, ktoré majú úplne odlišný e, majú úplne odlišný pohľad na rodinu v ich občanskom práve. To sú e, krajiny, ktoré napríklad umožňujú poligamiu. A reunifikácia e, rodín v tomto prípade znamená akceptovať deti v takomto duchu a teda znamená to multiplikáciu e, e, imigrácie. Pokiaľ ide o kontrolu hraníc, tá je rozhodne e, žiaduca, je zákonná. Keby tomu tak nebolo, museli by sme konať proti napríklad Spojeným štátom, ktoré obmedzujú vstup do krajiny niektorým príslušníkom ešte dokonca aj z členských štátov EÚ. Čiže pokiaľ e, e, keď sa stalo to, to veľké rozšírenie EÚ, to e, najväčšie od 10 krajín, tak vtedy v Nemecku lavica bola pri moci a Nemecko nepatrilo medzi krajiny, ktoré by uvoľnili až tak veľmi tie, ten trh práce v porovnaní napríklad s Britániou. Tam bol menej liberálnejší prístup a e, práve preto, lebo chceli mať istú koheznosť v krajine, kohéziu, istú sociálnu harmóniu a to je plne opravnená záležitosť alebo e, rozumná. Pokiaľ my umožníme ľuďom z mimo, z mimo Európy, aby sem e, voľne prichádzali, tak môže to byť škodlivé, pretože oni si môžu myslieť, že ich nezákonný vstup potom bude legalizovaný a preto treba hovoriť o týchto témach a diagnostikovať e, migračné toky, ale zároveň musíme rešpektovať aj suverenitu a hodnoty. Až potom e, takáto diskusia e, môže dobre prebiehať. Reunifikácia rodín musí umožniť skutočnosť, že sa my na rodinu v našom právnom poriadku pozeráme iným spôsobom. Máme monogamné vzťahy, monogamný koncept e, rodiny a to je veľký rozdiel oproti, krajín, oproti krajinám v Severnej Afrike. Ďakujem pekne, pán Jurek. Ďalej pán Kalogero.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 začlenili aj miestne a regionálne orgány do dnešnej diskusie. To je veľmi pozitívny krok. Vieme e, v posledných rokoch, že Európska únia e, prijala veľmi výrazný počet, významný počet utečencov pochádzajúcich z Ázie alebo Afriky. Tieto osoby e, by určite chceli v Európe zostávať na dlhodobú dobu alebo na dobu neurčitú a stať sa súčasťou našich spoločností a my chceme integrovať ich čo možno najefektívnejším spôsobom do jednotlivých e, krajín na trh práce, e, ktorý je v tomto e, zmysle veľmi dôležitý, aby títo ľudia mohli byť čo najrychlejšie integrovaní. Dámy a páni, e, Poprvé, e, treba rýchlo e, prehodnotiť alebo vyhodnotiť žiadosti o azyl v každom prípade, aby sme mohli rýchlo e, si povedať, aký je štatút danej osoby, ekonomický štatút, či teda ide utečenca alebo nie. Potom treba hovoriť o integrácii, ekonomickej integrácii utečencov, nájsť im pracovné miesta a to sú veci, ktoré navzájom súvisia prístup utečencov na trh e, práce. Ten by mal byť e, organizovaný spôsobom štrukturovaný, aby tí ľudia mohli nájsť také pracovné miesta, ktoré sú v slede s ich e, kvalifikáciou. to je na prospech aj samotných utečencov, aj na prospech samozrejme samotných štátov, ktoré ich E, doma privítajú a, e, alebo príjmu. A je veľmi dôležité, aby títo ľudia sa aj rýchlo naučili jazyk danej krajiny a to im určite pomôže, aby si našli e, prácu a čo je najdôležitejšie pre vylepšenie situácie, treba si uvedomiť, že kým utečenci závisia od nejakej sociálnej pomoci nebudú plne integrovaní do miestnej spoločnosti. Zamestnanie, e, ekonomická nezávislosť, to je to, čo e, naozaj potrebujú, pokiaľ majú byť plne začlenení do miestnej komunity. A potom dôležitá otázka sú, e, je otázka prístupu detí e, do systému vzdelávania, takisto aj do zdravotníckého systému. Je veľmi dôležité pomáhať utečencom, aby si E, našli kvalitné bývanie, miestne orgány a regionálne orgány nemôžu, e, teda, teda mali by e, podporovať integráciu utečencov a takisto aj migrantov do týchto miestnych spoločností, miestnych komunít a mali by za každým sa zohľadňovať špecifické vlastnosti jednotlivých členských štátov, to už nakoniec povedali aj poslanci, teda to sú tie národné charakteristiky, náboženské, kultúrne, jazykové, špecifika a treba, aby integrácia e, či utečencov, či migrantov sa vykonávala v súlade so špecifickými charakteristikami danej krajiny. Spolupráca utečencov e, s miestnymi orgánmi a regionálnymi orgánmi je veľmi dôležitá. Sú to práve tieto miestne orgány, ktoré ako prvé e, pracujú s týmito ľuďmi, ktoré majú za úlohu manažovať ich prístup napríklad k zdravotným službám a ich e, integráciu do e, spoločnosti. Sú to práve miestne orgány, ktoré reálne túto prácu vykonávajú, e, či už je to profesionálna integrácia, ekonomická integrácia týchto ľudí. A žiaden politik ktorý sa venuje téme migra- pardon, žiadna politika migrácie nemôže byť úspešná, pokiaľ e, sa do toho nezačlenujú správnym spôsobom práve regionálne a miestne orgány. Integrácia utečencov bude trvať celé roky a sú to práve e, úrady starostov, primátorov, e, ktoré alebo miestne e, orgány, ktoré e, túto prácu reálne vykonávajú a práve preto by Európska únia mala dať k dispozícii týmto orgánom primerané zdroje, ktoré oni potrebujú na to, aby e, túto prácu mohli vykonávať, aby túto misiu mohli splniť, tú, ktorú som práve teraz opísal. A na záver, pani predsednička, chcel by som ešte povedať, že je tu potrebná aj spolupráca medzi mimovládnymi organizáciami a miestnymi a regionálnymi orgánmi tak, aby prínos e, tejto spolupráce bol rozhodujúci a veľmi e, významný, aby to naozaj bolo cítiť. Treba, aby e, tieto vzťahy boli transparentné, kam tie peniaze išli, na čo sa využili a tak ďalej. Starostovia, primátori napríklad u nás v regióne Egejského mora potrebujú viac peňazí na to, aby mohli E, tieto azylové otázky riešiť a tie žiadosti, aby sa mohli v priebehu dvoch mesiacov riešiť a takisto tie hotspoty, to je tiež veľmi dôležitá záležitosť. E, kolega Morias e, pardon, pardon, kolegovia z Egejského mora, alebo z regionu Egejského mora hovorili o tom hotspote Morias na ostrove Lesbos, tam už sa tí ľudia pomaly nezmetia, toľko ich tam je a my a miestne a, národné, a miestne a regionálne orgány si myslíme, že pokiaľ vy, európske inštitúcie, by ste naozaj mali dostať, teda ak dostojíte svojim povinnostiam, tak nezvýťazí populizmus. Nie sú to populisti, ktorí by e, e dominovali e, vo voľbách v takomto prípade, alebo budú dominovať a e, nebude to dominovať strach z utečencov alebo zatváranie hraníc Európska únia by mala človeka dať do centra svojej politiky. Ďakujem pekne. Uh, Lambert, potom pani Veržiat a potom panelisti. Nech sa páči. Uh, Ďakujem, pani predsedajúca. Myslím si, že to je skutočne zaujímavá diskusia. Som členkou výboru pre zamestnanosť aj pre občianske slobody v parlamente EMPL aj LIBE. Takže migrácia pracovnej sily sa možno v našom výbore vníma inak z pohľadu zamestnanosti. E, Európska únia aj mnoho členských štátov hovorí, že ľudia sú u nás vítaní, ale príďte iba nakrátko a potom odíte. A Zamestnávateľia chcú niečo iné. Zamestnávateľia chcú ľudí, ktorí prídu a zostanú a rozvíjajú sa a prispievajú svojimi zručnosťami. A v globalizovanom svete e, vieme, že únia je iba súčasťou globálnej migrácie e, a preto zostáva veľkou otázkou, ako prilákať nadaných ľudí a ako zabezpečiť, aby zostali u nás. Hovorili sme už o modrých kartách. Otázka znie, ako zjednotiť rodiny, keď chcú ľudia prísť a potom jednoducho za nimi prídu partnery, manželia, manželky a tí chcú tiež pracovať. Nechcú už sedieť doma a vyšívať. A v rôznych krajinách majú rôzne definície rodín. Takže ma naozaj veľmi zaujíma, Vieme, čo chceme od ľudí, čo prichádzajú do Európskej únie. Aj sme o tom veľa počuli dnes popoludní. Ale čo my im ponúkame? Naozaj chceme byť súčasťou? Chceme ich naozaj prilákať? Pod, pod estonským predsedníctvom sa hovorilo, že netreba otvoriť len dvere, treba aj vykúriť dom. Takže akú ponuku dávame týmto ľuďom, talentovaným, nadaným, ktorí chcú prísť ako budeme hovoriť o migrácii? Prilákame ich skutočne? Ďakujeme, Jean. Teraz Mari Kristín. Ďakujem pekne. Ja som členkou výboru aj LIBE, aj výboru pre zahraničné veci a e, venujem sa téme aj migrácie, aj ľudských e, práv ako spravodajkyňa. Vždy, keď o týchto témach je to zaujímavé pre mňa a ja chcem dať zakažem tieto témy do ich e, historického a geografického kontextu. Keď tu počúvam kolegov, e, mám pocit, ako keby každý hovoril o niečom inom, keď tu hovoríme o migrantoch. Poprvé, keď sa pozrieme na čísla, polovica migrácie sa deje v rámci EÚ. To je jedna z výhod Európskej únie je to jedna z hlavných e, výhod Európskej únie. Ehm, súvisí to so Schengenom a pokiaľ ten Schengen budeme osekávať, tak je možné, e, že sa tieto slobody oslabia, budú trpieť alebo doplácať na to všetci občania EÚ. To poprvé. Po druhé, hovoríme tu o migrantoch, ako keby legálna migrácia do EÚ už neexistovala a pritom každý rok v členské štáty EÚ, tie o tom rozhodujú, e, dávajú alebo udelujú viac ako 3 milióny povolení e, na pobyt. Neviem to presné číslo teraz, ale nejako tak to bude. 2016 roku to bolo 3,4 milióna, za minulý rok ešte asi nie sú presné čísla, ale je to naozaj zaujímavé vidieť, že toto číslo sa zvyšuje a to výrazne zvyšuje od roku 2012, hoci v roku 2012 teda to bolo taký ten skôr nižší rok. A potom členské štáty sa správajú veľmi odlišne, ako ktoré, pokiaľ ide o tieto povolenia e, na pobytosť, To, to je vlastne ten legálny e, legálna, forma. Na prvom mieste je Británia. Tam sa každý rok e, vydáva 800 tisíc povolení e, pre občanov iných krajín na pobyt v EÚ. Častokrát sú občania Indie alebo USA. Potom na druhom mieste, a to je zaujímavé, čo hovoril aj pán Bony, na druhom mieste zo všetkých krajín je naozaj Polsko. Polsko naozaj e, dalo viac ako 500 tisíc takýchto povolení na pobyt a 80% z toho sú e, povolenia e, pracovné, ktoré umožňujú občanom Ukrajiny pracovať v EU. Takže existuje e, normálna ekonomická migrácia do Európskej únie a pre mňa je to veľmi zaujímavé, že sú tu obrovské rozdiely medzi politikami e, členských štátov, pokiaľ ide o občanov tretich štátov. Je to samozrejme pochopiteľné vzhľadom k histórii rôznych krajín. E, keď je napríklad človek z Francúzska, možno skôr e, vníma E, tie krajiny, tie bývalé kolónie Francúzska, takisto v prípade Británie majú tiež nejaké dohody e, s krajinami toho, toho Commonwealthu a je pochopiteľné aj v Polsku, že skôr sa orientujete e, na Ukrajincov. To je, to je normálna vec a mm, tie pravidla netreba nejako uniformizovať. Snažíme sa globálne k tomu pristupovať a korektne rozprávať o týchto témach a dávať si konkrétne čísla, pretože keď ľudia hovoria o migrácii, keď sa absurdne e, rozlišuje medzi e, utečencami a ekonomickými migrantmi, veď predsa to nie je normálne. E, sú aj ekonomickí migranti, ale sú krajiny, ktoré nemajú tieto legálne možnosti, ako sa dostať do Európskej únie a potom sú iní, pre ktorých je to zase možné, čiže takáto tá situácia a vidíme, že dochádza k vízovej liberalizácii a nejako toto všetko dať do nejakej koherentnej e, väzby, no mám pocit, že e, až tak veľmi koherentne to bežne nevnímame. Ďakujem. Um, Kratočko, pán Vojt a potom už naši panelisti. Nech sa páči. Pán Vojt, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Je zaujímavé, že člen že člen výboru LIBE hovorí o rozdieloch v EÚ. Pre niekoho tam nie je žiadny rozdiel medzi integráciou a utečencov a utečencami. To sme dnes jasne počuli. Niektorí chcú utečencov čo rýchlo, čo najrýchlejšie e, naučiť svoj jazyk, aby boli hospodársky nezávislí. Pán Majer správne poukázal na to, že tu máme i ženevskú dohovor o utečencoch, kde sa hovorí, že keď už neexistuje dôvod, pre ktorý e, ľudia utekli zo svojej domácej krajiny, tak je tam možnosť poslať naspäť. Takže sa pýtam, prečo integrácia je pri utečencov potrebná. No a východoeurópske krajiny, tam robia ten najväčší rozdiel medzi integráciou a utečencami, ale podľa mňa by sme sa mali pozrieť na to, či to nerobíme v EÚ príliš málo. Či sa by sme nemali ro- robiť rozdiel medzi tými, čo to chcú a tými, čo to nechcú, tými, čo, sú ned- čo sa nedajú integrovať, nechcú sa dať integrovať. Je treba taktiež zohľadniť Ehm, napríklad vierovýznanie, pôvod, kultúrny okruh. Myslím si, že Polsko je tam na správnej ceste, keďže Ukrajinci rozhodne taktiež patria k západu, ku kresťanskému západu. A my tu teraz v podstate pikáme za to, čo spôsobili koloniálne mocnosti v minulosti, ale to už je iný príbeh. Ďakujem. Okay. Ms. Uh, Corte, you have the floor to react and then straight to Mr. Huddleston. Takže máte možnosť teraz zareagovať. Yeah, thank you very much. Uh, Ďakujem pekne. To bolo skutočne veľmi zaujímavá diskusia. Mnoho zaujímavých námetov. Zareagujem na niektoré Niečo, čo tu naozaj silne rezonovalo, bol rozdiel medzi utečencami a migrantmi. V rámci medzinárodného zákona, zákonov, naozaj sme povinní poskytnúť e, rozličným týmto kategóriám ľudí rozličnú ochranu. Ak je niekto utečenec, je to humanitárna záležitosť. Ľudia utekajú z krajiny pred konfliktmi, vojnami e, kvôli vlastnej bezpečnosti. A to potom spadá, ako sa to už e, spomenulo, pod Ženevskú konvenciu a to má na starosti vysoký komisár pre utečencov UNHCR a v Spojených národoch, v Organizácii Spojených národov sa pripravujú teraz dve právne normy, jeden pakt o utečencoch a druhý pakt o migrantoch. A preto, je to práve preto, aby s týmito dvoma typmi situácie bolo možné sa vysporiadať rôznym spôsobom. Migrácia podľa nás musí byť prepojená s potrebami trhu práce. Niekoľko z vás tu na to poukázalo, či už je to povinnosť harmonizovať alebo neharmonizovať situáciu v členských štátoch EU. E, je tu argument, ktorý možno použiť, že potreby trhu práce a nedostatky pracovnej sily je treba usúvzťažniť. To je jedna vec. Na druhej strane Nedávne skúsenosti nám hovoria, a keď sa pozrieme do budúcnosti, tieto vyhliadky zasa nám hovoria, že rozdiel medzi utečencami a migrantmi nie sú ostré. Sú niektoré prípady, kedy to je nejasné. A o tejto téme dnes hovoril generálny tajomník Organizácie spojených národov vo svojej poslednej správe. Dá sa to naštudovať. Čoraz viac vznikajú situácie, keď ľudia musia utieť zo svojej krajiny, ale nie je to nevyhnutne preto, že by tam bola vojna, ale preto, že sú v takej strašnej ekonomickej situácii. A jedna téma, o ktorej sa diskutovalo v, na, v OSN určite, sú zase klimatické zmeny. Utečenci e, z subsahárskej Afriky, ktorí sa predtým spoliehali na pôdu, aby sa ňou, aby sa uživili z pôdy, z pestovania, e, pasenia a teraz je tá pôda taká vyschnutá, že to už nie je možné. Takže to chcem len všetko preto takto povedať, aby som poukázala na to, že ľudia odchádzajú z rôznych dôvodov a možno, že tu je aj ďalší termín, v angličtine forcibly displaced people, násilne premiestnení ľudia. Treba sa vysporiadať s kľúčovými dôvodmi migrácie. Niektorí samozrejme utečú, pretože hľadajú lepšie príležitosti, nenajdu dobrú prácu doma, tak hľadajú lepšiu budúcnosť v zahraničí. A to to je dôvod a s týmto dôvodom sa treba vysporiadať. Napríklad, aby mohli ľudia zostať vo svojej pôvodnej krajine a tam prežiť e, slušne, dôstojne a nie v chudobe. Máme rozličné projekty Medzinárodnej organizácii práce. Pokúšame sa tam vytvárať e, rozumné pracovné podmienky, slušné podmienky. A takisto sa tu spomenul termín odlev mozgov. Ak ste rozvojová krajina, Nedá sa rozvíjať, keď všetci tí najmúdrejší, najinteligentnejší, najtalentovanejší odídu. V zdravotníckom sektore v niektorých afrických krajinách nemajú zdravotné sestry, nemajú lekárov, všetci pracujú v Európe. Toto je skutočná otázka, ktorú si treba položiť. Sú, to, sú to zaujímavé skúsenosti, ktoré sa pokúšali uplatniť v praxi, napríklad zmeniť odlev mozgov na prílev mozgov, brain gain. Je to kritická záležitosť pre rozvíjajúce sa krajiny. Tretia vec, o ktorej som chcela hovoriť, je pašovanie ľudí, Máme tendenciu si myslieť, že prevádzačstvo, pašovanie, nútená práca v Európe neexistujú. Môžem vám povedať, že to nie je pravda. V Medzinárodnej organizácii práce máme správy, ktoré hovoria, že to je tomu presne naopak. A to, je, to sú správy z členských štátov EÚ. Treba sa s tým vysporiadať, treba, aby sa nezneužívala pracovná sila a práve migranti, ich pracovná sila e, sa často zneužíva, sú zraniteľní voči tomu. E, ak chcete, tak som tu k dispozícii zhovárať sa ďalej o týchto témach. Treba vytvoriť rovnaké zaobchádzanie, hoci to sa nevždy v praxi deje. Je to však zásadné. A mali by sme inštitúcie trhu práce prispôsobiť, a aby mohli byť zapojení viacerí zamestnávateľia, aby bolo zamestnaných viac inšpektorátov, inšpektorov, e, aby bolo možné vykoreniť takúto otrockú alebo vykoristovanú pracovnú silu z viacerých alebo zo všetkých sektorov. A ďalšia vec, Jean sa pýtala, čo ponúkame nadaným ľuďom, ktorí chcú prísť do Európy. Ja by som odpovedala veľmi všeobecne, či sú to vysoko kvalifikovaní ľudia, alebo nízko kvalifikovaní, alebo talentovaní. Ak chceme, aby títo ľudia prispeli k hospodárstvu EÚ a aby bolo konkurencieschopné, my musíme do nich investovať, do ich vzdelania, do ich kvalifikácie. A používam náročky slovo investment, investície a nie náklady. Úrady by mali zabezpečiť, že títo ľudia prispievajú k, ku konkurencieschopnej ekonomike a sú tu isté rozpočtové aplikácie. E, nedá sa to len tak. Nezoberieme si sem ľudí, potom ich využijeme pre naše hospodárstva a to je všetko. Nie, musíme zainvestovať do ich vyškolenia, do ich vzdelávania. Myslím si, že toľko z mojej strany zatiaľ. E, často je zjednocovanie rodín sa nechápe správne. A vy, ktorí ste lídri vo verejnej diskusii, by ste mali naozaj hovoriť o migrantoch a utečencoch ako o rodinách a chápať, čo vlastne znamená integračný proces, čím prechádzajú. Počul som mnohé diskusie, kde lietali čísla. Veľmi často sa pozeráme na čísla a máme pocit, že to je to isté, čo ľudia. Treba pochopiť, že spájanie sa rodín je ten najlepší kanál, aký máme, aby bolo možné mať bezpečnú a regulárnu migráciu. Toľky sa pokúšajú prichádzať s novými mechanizmami usídľovania, presídľovania a vzdelávania, ale zjednocovanie rodín umožňuje, aby manželky, manželia, deti prišli k partnerovi, partnerke, ktorý sa rozhodol urobiť tú nebezpečnú cestu cez Stredozemné more. Máme už tento mechanizmus dobre etablovaní. Sú to ľudia, ktorí sa môžu ubytovať v bezpečnom novom domove, začať ich deti chodiť do miestnej školy. Úrady im pomáhajú počas obdobia, kedy sa spracuje ich e, žiadosť, či už sú to spontánne príchodzi migranti alebo tí, ktorí prišli prostredníctvom prezdeľovania e, z inej krajiny EÚ. Ľudia by jednoducho mali mať právo sa pripojiť ku svojej rodine a usadiť sa nadlhšie v tej krajine, kde sa rozhodli sa usadiť. Výskum ukazuje, že dlhodobo usídlení migranti zlepšujú verejný postoj k ním. Nie som presvedčený, že keď ponúkneme zjednotenie rodín, že to je naozaj ten hlavný faktor, ktorý priťahuje ostatných. Ukázalo sa, že to je skutočne e, prispievajúci faktor pri druhotných presunoch a ak nie sú z integráciou dobré výsledky, tak treba siahnuť po tomto nástroji. Taká je realita, treba jej čeliť, musíme chápať, čo sa deje v rámci procesov integrácie a brať svet taký, aký je. Priemer, priemerný vojenský konflikt dnes trvá 15 e, rokov v priemere, takže treba sa na to pozrieť realisticky. V Nemecku väčšina príjimateľov pomoci a ochrany ktorí sa odvolali proti rozhodnutiu a vyhrali to odvolanie, získali štatus utečenca. Takže si myslím, že je dosť dôležitý, aby sa politika zjednocovania rodín prehodnotila a posúdila, či rodinný život sa vrátil do rúk ľudí, ktorí si práve prežili nebezpečné situácie len preto, aby mohli opäť zjednotiť svoju rodinu. Mali by sme mať pravidlá pre špecifické ťažkosti, mali by sme mať posúdenia prípad od prípadu, individualizovane individualizovanie. A potom, keď pochopíme, ako by mohli lepšie fungovať politiky zjednocovania rodín, treba sa aj porozprávať s organizáciami mladých, s organizáciami, ktorí sa starajú o rodiny, ktorí vedia viac o tom, ako rodiny podporiť a uľahčiť e, zjednotenie rodín. Ak by ste chceli vedieť viac o tom, ako by bolo možné zlepšiť vaše integračné politiky pre manželky, e, manželov dospelých prichádzajúcich, dá sa obratiť na UNHCR, OECD, Európsku komisiu a najmä pri podpore integrácie detí je možné hovoriť so sieťou Sirius. To je sieť e, detí, ktoré sú v období školskej dochádzky a ktorým sa pomáha. Sú to deti migrantov. Treba naozaj lepšie vykonávanie európskej legislatívy v praxi, lepšiu podporu z európskej inštitúcií, ale to sa má robiť prostredníctvom členských štátov a miestnych orgánov. Ďakujem. Ďakujeme vám veľmi pekne obom a všetkým kolegom a zástupcom národných parlamentov, ktorí sa ujali slova. Chcem iba pridať niečo, čo sa zatiaľ ne povedalo, Európska komisia e, robí tzv. fitness check. Je to kontrola toho, e, čo sa deje, je to vyhodnotenie určité toho, ako legislatíva, ktorá existuje, e, funguje a pomáha. Pretože niekedy tie zákony majú vyše 10 rokov a treba vyvinúť tlak na komisiu, aby si vypočula viac z návrhov a námetov a aby sa postupovalo ďalej. Takže sme hovorili o právnych cestách, aké existujú, akými e, štátni príslušníci tretich krajín prichádzajú na územie únie. A teraz budeme hovoriť o tom, ako sa osoby, ktoré prídu, môžu čo najlepšie integrovať do svojich nových komunít. A slovo dostane pani Lamberts, Jean, ktorá je vynikajúca kolegyňa, spravodajkyňa vo výbore EMPL o smernici o modrých kartách, ale takisto sa venuje azylovým tematikám v Libe a dlho bola e, parlamentnou poslankyňou tohto parlamentu a bude zasadať aj v nasledujúcom paneli. Nech sa páči. Dobre, dámy a páni, takže budem pokračovať, lebo čím neskôr začneme, tým dlhšie tu budeme. Chápeme, že ľudia sa budú ponáhľať na lietadla, na vlaky a podobne. Ako už kolegyňa Roberta Metzola povedala, som Jean Lambert. Bola som poslankyňou Európskeho parlamentu už po dlhé roky. Ako som povedala, keď som sa vyjadrovala v predchádzajúcej téme, som členkou výboru pre zamestnanosť, výboru EMPL aj výboru pre občanské slobody LIBE. A určite tento panel bude veľmi zaujímavý. Hovoríme tu o integrácii, o príležitostiach, o výzvach. No a budeme sa sústredovať predovšetkým na integráciu občanov tretich krajín, ktorí sú legálne na území EÚ, nezávisle od ich štatútu, či sú už utečenci, alebo či prišli z hospodárskych dôvodov. A myslím si, že táto téma je predovšetkým dobrá, aby sa diskutoval s národnými parlamentami, keďže tu máme vzdielnú kompetenciu na mnohých úrovniach riadenia. Európska únia môže podporovať kroky členských štátov a taktiež Členské štáty môžu robiť praktické kroky pre integráciu migrantov, ktoré sú často implementované alebo väčšinou na miestnej a regionálnej úrovni. Takže náš panel je štruktúrovaný nasledujúcim spôsobom. Najprv si vypočujeme konkrétne údaje a posledné nálezy v súvislosti s integračnými praktikami zo strany OECD, aj Agentúry pre základné práva, FRA. A predstavia nám ich pánovia Libik a Pavlu. Potom príde svedectvo konkrétnej skúsenosti so zamestnávaním utečencov. Pán Kimil je nemeckým podnikateľom, ktorý sám teda e, je zahraničného pôvodu. Ďalej tu bude mať vystúpenie portugalskej poslankyne Susany Amador a po nej bude hovoriť Dimitrios Kalogeropoulos, ktorý predstaví e, stanovisko výboru regiónov pre túto tému. No a na úvod by som chcela povedať ešte, že to budeme robiť tak, že budem dať vždy dávať slovo dvom členom národných parlamentov a potom jednému členovi Európskeho parlamentu alebo poslancovi až do tej doby, dokiaľ sa vyjadria všetci, ktorí mali záujem. A každý bude hovoriť asi dve minúty. Poslanci národných parlamentov, ktorí sa chcú vyjadriť, prosím, vyplňte formulár, ktorom požiadate o slovo. Je to ten žltý formulár, alebo nech už je to akákoľvek farba. A prosím, odozdajte ich nášmu sekretariátu. No a zoznam rečníkov prejde teda na báze e, týchto žiadostí a poslanci Európskeho parlamentu len mi ukážte rukou, že chcete vyjadriť. Pokúsime sa dodržiavať všetci rečnícky čas, aby sa každý dostal k slovu. Dobre. Aby to boli aspoň dve minúty. To je na Európsky parlament dosť veľkorysé, si myslím. Samozrejme, predsednička alebo predseda môže hovoriť aj e, celé poobedie, tak ako ja. A teraz zostáva slovo pán Tomás Libik z OECD. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj sekretariatu LIBE za to, že nás sem pozvali, za to, že nám dali príležitosť predstaviť našu prácu. Ja sa budem sústredovať predovšetkým na e, aspekt pracovného trhu v súvislosti s integráciou, lebo vieme, že toto je tá najdôležitejšia vec, ktorú EÚ musí robiť správne. A toto aj podľa prieskumu, čo si kto želá, čo pre utečencov znamená zaintegrovať sa. Oni hovoria, že nechcú byť závislí od sociálnej e, podpory, chcú sa zaintegrovať a mať prácu. Tuto máme model, ktorý zahrňuje všetky členské štáty EÚ pred e, utečeneckou krízou. Spolupracujeme na ňom s kolegami z Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť. Vidíte tam dve veci. Predovšetkým, že integrácia nejakú dobu trvá vo všeobecnosti sa tie výsledky časom zlepšujú. No a vidíte, že závisí veľmi od kategórie, v rámci ktorej sa sem dostanete. My tu rozlišujeme rôzne kategórie migrantov. Tečenci majú teraz samozrejme inú situáciu než pracovní migranti. Vidíte, že ich cesta k zamestnaniu je najprv taká e, skromnejšia a možno to trvá až 15 rokov než sa im podarí dosiahnuť rovnakú alebo podobnú situáciu ako ostatní. A tí, ktorí prídu v rámci zlučenia rodín, tak tam je to podobné, ale to pretože to sú to väčšinou ženy. Keď sa pozrieme na rozdiely medzi jednotlivými krajinami, pozrieme sa na kategóriu menej vzdelaných, vidíme tam nulu. To je tá referenčná hodnota, čo je to je teda priemer, tí, ktorí majú pod nulou, tí to robia horšie, tí, čo to majú nad nulou, tí to robia lepšie. A krajiny v krajinách OECD to vyzerá, že menej vzdelaní migranti, že sa im vodí rovnako dobre ako vzdelanejší. No a máme tam krajiny, v ktorým sa im vodí veľmi zlé. Tak to nemusí byť, pretože tam je zlá integračná politika, ale preto, že si vzali e, ľudí z kategórií, ktoré majú problémy. A toto sú údaje spred e, utečeneckej krízy. Momentálne s kolegami z komisie to aktualizujeme. Pozeráme sa na e, kategóriu utečencov v celej EÚ. Pripravujeme edíciu pre rok 2018. Dáme ho k dispozície, že bude mať hotovú. No a takže na jednej strane máme veľa máme krajiny, kde sú málo vzdelaní migranti, ako napríklad v Južnej Európskej únii, alebo na Európskej únie, toto bolo ešte pred krízou, ale v USA sa tým nekvalifikovaným migrantom vodí lepšie než napríklad u nás. Keď sa pozrieme na tých vysoko vzdelaných, tak vidíte, že majú problémy všade. Vrátane v krajinách, kde sú tzv. zlaté príležitosti, ako na Novom Zélande, Austrálii, v Kanade, tie sú všeobecne vnímané ako dobré príklady. Napriek tomu, že sú vysoko kvalifikovaní, tak majú problémy s využitím svojej kvalifikácie na pracovnom trhu, takže hovoríme tu o odlive mozgov, ale nie je to situácia prospešná pre všetky strany, ale skôr neprospešná pre všetky strany a často e, tá krajina pôvodu príde od toho kvalifikovaného migranta, ale zároveň v tej domácej krajine sa riadne nepresadí, takže to nie je dobre pre nikoho. Ako teda integrovať migrantov z pohľadu zručnosti, kvalifikácie? Čo to znamená? najprv musíte zistiť, čo tí ľudia majú, aké majú kompetencie, zručnosti a potom uvidíte, že niektorí si musia nejaké zručnosti doplniť, napríklad jazyk, ale v prípade nízko kvalifikovaných migrantov, tak tam môžu ešte nejaké ďalšie veci, je treba rozvíjať ich zručnosti. No a potom je tu tretia časť, to je aktivácia tých zručností. Treba zaistiť, že budú riadne využité na pracovnom trhu, napríklad e, vytváranie e, rôznych sociálnych e, sietí. Taktiež je tu otázka diskriminácie. To je treba riešiť. No a my v OECD sme spoločne s ministrom, ministerstvom práce v Nemecku a nemeckou e, komorou e, pre obchod a priemysel sme spolupracovali s 2000, 2000 zamestnávateľov v Nemecku, ktorí zamestnali e, utečencov. Pýtali sme sa na ich skúsenosti, no a oni povedali veci, ktoré teraz vidíte tuto v tomto grafe, že majú nedostačujúce jazykové zručnosti, ďalej pracovné návyky, nedostatočnú, nedostatočnú odbornú zručnosť, a taktiež, že tam nebola istota ohľadom toho, ako dlho sa zdržia v Nemecku a toto bránilo zamestnávaniu alebo úspešnému zamestnávaniu utečencov. Avšak, a to je asi zaujímavejšie, 85 e, zamestnancov povedalo, že mali iba málo problém alebo žiadne s azylantami alebo s utečencami a viac než 80 e, s nimi rado pracoval, pretože povedal, že boli veľmi motivovaní. Takže čo by si prijali E, zamestnanci, aby sa zmenilo v legislatíve. Takže poprvé je to väčší dôraz na e, jazykové kurzy v oblasti teda odbornej, odborná terminológia, pretože pokiaľ chcete, aby ľudia využívali svoje zručnosti, tak tých zručností musia byť prispôsobené podmienkam pracovného trhu. Ďalej, právna istota, o tom už sa hovorilo v minulej diskusii, toto je veľmi dôležitý aspekt. No a Ďalej doplnkové vzdelávanie, neustále vzdelávanie a taktiež príslušná kontaktná osoba, na ktorú by sa mohli obrátiť, pokiaľ dojde k nejakému problému. Ďalej tu máme teda zoznam e, lekcií, ktoré sme sa poučili z integrácie utečencov. Napríklad aktivácia, integrácia služieb, pre humanitárnych migrantov a azylantov, ktorí majú veľkú šancu, že budú môcť zostať. Je treba identifikovať zručnosti tých, a kvalifikácie týchto osôb. A pokiaľ čím skôr viete, že tá osoba bude môcť zostať, tak tým skôr môžete začať s integráciou. No a vieme, že najlepšie sa dá predvídať z dlhodobého hľadiska situácia tak, že sa ľudia začnú vzdelávať už, keď ešte ten postup prebieha, ešte nebol úplne ukončený, ale už je jasné, že ten výsledok bude pozitívny. No a taktiež je tu otázka týkajúca sa e, odlišovania rôznych úrovní zručností. Samozrejme, nie je tu nejaké univerzálne riešenie, čo týka integrácie. To je treba zdôrazniť. No a v rámci tých utečenských tokov v Európe. Máme takých ľudí, ktorí v živote neboli v škole. Napríklad nejakí Afričania alebo z Afganistanu ľudia majú často veľmi nízku úroveň e, vzdelania pretože v týchto krajinách majú dlhotrvajúce konflikty. Napríklad, čo sa týka Iračanov a Sýrčanov, tak tam je veľký pomer vysoko vzdelaných ľudí, takže skutočne tam rôznorodosť aj v rámci skupiny utečencov. Takže nemôžete uplatňovať rovnakú politiku v prípade niekoho, kto bol univerzitným profesorom a e, v prípade niekoho, kto v živote nebol v škole. Takže potrebujeme tu prispôsobiť situáciu. No a taktiež jeden z fascinujúcich trendov, ktorý sme videli napríklad v Švedsku, Rakúsku alebo v Nemecku z Ukrajiny, ktorí boli veľmi zasiahnuté utečenskou krízou. To boli iniciatívy zo strany občianskej spoločnosti. No a toto je niečo, z čoho určite krajiny môžu vychádzať. Zoberme si napríklad Švédsko. Štát pred utečskou krízou robil všetko. Neviem, či je tu niekto zo švedského parlamentu. Tam štát robil všetko. A to bolo možné, ale potom prišli obrovské e, počty utečencov, takže občianská spoločnosť musí byť aktívnejšia. No a tuto je veľký rozdiel medzi EÚ a na druhej strane Kanadou, USA alebo Austráliou, kde občianská spoločnosť vždy bola veľmi aktívna pri integrácii utečencov. No a v neposlednom rade si myslím, že musíme byť úprimní a uznať, že pretože čo sa týka nízko kvalifikovaných migrantov, tak tých čaká ešte dlhá cesta. Je treba sa nad tým zamyslieť dopredu, byť úprimný a nemať nejaké nerealistické očakávania ohľadom ich integrácie na pracovnom trhu, ktoré neobstoja, ale mali by sme budovať ich zručnosti, kvalifikácie lebo vieme, že to, ako sa zaintegrujú rodičia, má aj veľký dopad na to, aké budú mať výsledky deti. Takže toto ovplyvňuje aj ich deti. Aby som chcel povedať na záver, že by sme chceli, aby integrácia bola vnímaná ako investícia. Už to tu niekto povedal, pýtal sa, čo to vlastne znamená považovať integráciu za investíciu do ľudí. Znamená to podľa mňa tri veci. Musíme sa sústredovať na včasný zásah do situácie. Krajiny to zatiaľ nerobia. Napríklad aj v prípade detí Vieme, že to, čo sa vyplatí najviac, je vzdelávanie v ranom veku. Napríklad deti migrantov sú často podzastúpené e, v školách, takže na to je treba sústredovať. Ďalej, e, robiť politiky aj tam, kde, sa to ne, kde výsledky nesú vidieť okamžite. Napríklad, čo sa týka e, za snahy zapojiť migrantské ženy do práce alebo na pracovný trh. To možno nevidie hneď, alebo je to nejakú dobu trvať. No a potom Potrebujeme prispôsobené metódy integrácie, ktoré by sa prispôsobili konkrétnym potrebám, no a podmienkam tých jednotlivých e, osôb. A taktiež teda v prípade tých, ktorí e, žiadajú o medzinárodnú ochranu. Máme tu mnohé publikácie, ktorá mám v dispozícii. Pokiaľ máte o ne záujem, tak ma kontaktujte, ja vám ich môžem zaslať. Vy máte samozrejme e, voľný prístup k týmto publikáciám a ja vám ich rád zašlem. Ďakujem. Ďakujeme, pán Líbiš. No a taktiež za tú vašu ponuku. Tieto materiály už možno kolegovia aj videli. No a teraz by som prešla k Miltosovi Pavlu ktorý nám povie niečo o nedávnej práci Agentúry pre základné práva. Ďakujem. Ďakujem, že ste pozvali našu agentúru. Vyzerá to tak, že je treba sa sústredovať na integráciu migrantov, pretože musíme implementovať politiky, ktoré budú rešpektovať základné práva, a taktiež spoločné princípy, ktoré, na ktorých sa EÚ zhodla v roku 2004, aby to bolo prospešné pre občanov EÚ. Takéto politiky musia byť merateľné, pragmatické, musia priniesť hmatateľné výsledky, musia byť pozitívne pre migrantov a ich potomkov. K tomuto sa ešte vrátim o chvíľu. Môžu podporiť integráciu do európskych spoločností a predísť hrozbe sociálnej súdržnosti a e, ľudským právam, ako napríklad radikalizácia alebo marginalizácia. Takže mám tu konkrétne návrhy pre členské štáty, čo robiť. Po prvé, zamestnanosť. Už tu bolo e, veľa návrhov, napríklad integrácia na pracovný trh. E, môj priateľ Tomas práve hovoril o mnohých zaujímavých e, údajoch a nápadoch. Toto je dobrý základ pre ďalšie politiky. Bohužiaľ, možno realitu nepoznáme úplne dopodrobne, takže treba sa pozrieť na príslušné údaje a dobre ich zvážiť. Momentálne verejný sektor je nepríliš zapojený. Európske vlády by mali si zvážiť nejaké aktivity, že by naberali viac ľudí z, migračn- z migračného kontextu, vrátane napríklad do oblasti poskytovania zdravotníckých služieb, vzdelávania, eh, taktiež policajných zložiek. Je potreba posilniť integračný proces, zlepšiť sociálnu interakciu. Týmto by sa taktiež taktiež by bolo dobré vytvoriť e, také v podstate vzory pre týchto ľudí, ako napríklad učiteľov, policajtov a tak ďalej. Už v niektorých členských štátoch sa to deje. Čo sa týka zamestnanosti a pracovného trhu, tak naša agentúra vykonávala výskum v tejto oblasti. Napríklad e, sú migranti často pracovne vykoristovaní Druhá vec, vzdelanie. Musíme sa pozrieť na národné sílaby, aby sme videli, čo sa študenti učia o migrantoch a utečencov, pretože v tých častiach Európy, kde je zatiaľ len pár migrantov utečencov, Takže integrácia utečencov je súčasťou e, školských osnov, napríklad v krajinách ako Grécku, Taliansku, Bulharsku, Írsku a v e, krajinách východnej Európy. Tam máme bohatú históriu migrácie, kde môžeme vytvoriť paralely. Potrebujeme zabrániť segregácii alebo de facto segregácii. Potrebujeme budovať kapacity, e, vytvárať kapacity pre študentov. Musíme učiť ľudí zvládať medzikultúrne konflikty a taktiež školiť učiteľov napríklad e, v tejto oblasti je skutočne veľkým aktívom Taktiež e, občanská náuka je dôležitá, aby sme naše deti učili e, hlavné hodnoty, rešpekt k ľudskej dôstojnosti, princípy právneho štátu, demokraciu, tak aby mohli e, využiť čo najlepšie príležitosti a výzvy toho, že môžu spolužiť s ľuďmi z iného etnického kontextu. Taktiež musíme systematicky prijať e, overené metódy, ktoré existujú v iných členských štátoch, v iných spoločenstvách. Máme tu parížské e, vyhlásenie z roku 2015, taktiež e, pred týždňom vydala komisia príslušné vyhlásenie. Ďalej, ubytovanie. Musíme zamedziť rezidenčnej segregácii. Toto je problém v mnohých našich mestách. Musíme burať bariéry medzi mestami poskytovať sociálne ubytovanie v rôznych častiach mesta, pracovať na teda rôznorodej sociálnej e, štruktúre, ako sa to robí v niektorých mestách, napríklad vo Viedni úspešne a taktiež zabraniť tomu, aby ľudia sa nachádzali v legálnom limbe. No a posledná vec, účasť a spolužitie v decembri minulého roka, pred mesiacom, sme publikovali výsledky prieskumu na túto tému a výskum, výsledky sú skutočne prekvapivé. Väčšina migrantov, imigrantov sa cíti zviazaná s krajinou, v ktorej žijú. Viac než, eh, pardon, takmer 80 cítia sa ako, že tam patria. A Myslia si, že môžu veriť verejným inštitúciám, súdnemu systému, polícii a štátnym orgánom. Toto je, ja, to správa publikovaná v septembri minulého roka. V kontraste s bežnými stereotypami sa ukázalo, že väčšina migrantov a ich detí zdieľajú naše spoločné hodnoty, ako napríklad rešpekt pre rôzne rôzny kultúrny etnický kontext, ďalej pre genderovú rôznorodosť. No a taktiež prieskum neprekvapivo zistil, že čo sa týka obťažovania a násilia voči týmto osobám podkopávajú ich pocit súnáležitosti so svojou krajinou. Ďalej, tieto osoby bohužiaľ sú naďalej v kontakte s vysokou mierou obťažovania a násilia, ktoré sú motivované nenávisťou. Treba bojovať proti intolerancii, treba budovať dôveru medzi imigrantami a hostujúcim spoločenstvom. No a takto členské štáty musia systematickejšie riešiť v rámci mainstreamových politík E, otázku migrantov a ich potomkov, aby mohli využiť plne svoj potenciál, aby mohli byť prínosom pre naše spoločenstvo a naše hospodárstvo. Taktiež musíme posilniť ich e, občanskú angažovanosť, e, napríklad ich účasť v odboroch alebo v učiteľských asociáciách, na školách. Je treba aj zahrnúť do verejných konzultácií a do politického života. Ako som už povedal, v integrácii neplatí, že by všetko bolo že všetko fungovalo pre všetkých. No a možno by sme sa mali pozrieť na situáciu, pozrieť sa, kde majú aké overené metódy, čo kde funguje a vzájomne sa z toho poučiť, brať migráciu ako príležitosť, ako pozitívnu vec. Migranti tu žili odjak živá a dobre sa integrovali lebo sa diskutovalo o tom, či sa migranti chcú alebo nechcú integrovať. Ďakujem pekne za tento prehľad rôznych tém súvisiacich s témou migrácie. Povedali sme si veľa o legislatíve, ktorú, ktorej sa momentálne venujeme, aká je dôležitá z hľadiska vytvorenia takého prostredia, kde každý sa cíti dobre, že môže byť úspešný a tak ďalej. Teraz e, pán Kimil. Počuli sme tu, že sa e, spomínala spolupráca so zamestnávateľmi v Nemecku. A teraz sa spýtame práve zamestnávateľa v Nemecku, aké on má skúsenosti e, ako nový európsky e, podnikateľ a zároveň ako zamestnávateľ v tejto oblasti. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážená dámy a páni, mnohí ľudia za posledných 100 rokov, viac než kedykoľvek predtým, z rôznych dôvodov opustili svoju krajinu. Ja som v roku 1973 e, odišiel, e, alebo prišiel zo svojej dediny na severovýchode Turecka do Istanbulu. Nebolo jednoduché sa tam zaintegrovať. V roku 78 som prišiel do Nemecka a tam bola integrácia ešte ťažšia kvôli kultúrnym a Eh, jazykovým eh, prekažkám, takže som sa musela v podstate integrovať dvakrát. Viem, čo to znamená. A preto som sa rozhodol takýmto emigrantom, či už eh, s politickým alebo hospodárským pomáhať. V roku 1993 som založil firmu Unipak, ktorá obchoduje s obalovými materiálmi a je to taká, taký stredne veľký e, rodinný podnik. Pred 11 rokmi sme e, založili Hamle, to hamburských obchodníkov, to je podnik, ktorý e, pomáha tým, ktorí chcú prevziať sociálnu zodpovednosť. No a my sme zistili, že je veľa podob, pár podobných podnikov, ktoré majú podobné ciele. A, napríklad BUV alebo Ehm, spolok v Berlíne, ten sme teraz založili a ten má za cieľ zapojiť e, inovatívnejšie naše podniky, vytvára nový potenciál, e, ponúka e, odpovede na demografickú zmenu, ako napríklad portály pre hospodárskú súťaž, objavuje nové trhy. Takže čo sa týka BUV, tak tam eh, predstavujeme migrantom Nemecko, vytvárame rôzne siete, spolupracujeme s malými podnika- drobnými podnikateľmi, máme rôzne programy napríklad elektronického obchodu a tak ďalej. Európsky eh, zväz eh, Unity, ten vychádza taktiež z tejto ideológie a my chceme, alebo my radíme podnikateľom v tejto oblasti, aby sme mohli teda týmto byť prínosní spoločnosti. Vytvárame hospodárske projekty a príslušné ciele. Chceme vytvoriť pridanú hodnotu, chceme ju predovšetkým nájsť. No a čo sa týka krajín pôvodu našich členov, a EÚ, tak tam chceme medzi nimi posilniť e, vzťahy. Podnikanie pre nás je najlepším spôsobom integrácie. Čo týka podnikania, tak tam sú migranti aktívni, sú zapojení, vytvárajú sa pracovné miesta, vytvára sa pra- do, praco- pridaná hodnota. Dnešní migranti majú podľa mňa šťastie, lebo keď ja som prišiel do Nemecka, tak takéto vzory tam neboli. A čo sa týka stanoviska médií a politikov, voči migrantom, tak to je veľmi dôležité, pretože musíme odbúrať strach, musíme sa vzájomne spoznať a spoločne vytvárať budúcnosť pre naše deti. No, najlepšie si pomôžeme, alebo najlepšie pomôžeme sami sebe, pokiaľ pomôžeme migrantom. Je jasné, že máme e, šťastie. My, noví Európania, e, rozumieme týmto ľuďom lepšie než pôvodní Európania v rôznych regiónoch a na európskej úrovni je v podstate utečenci a migranti patria do jednej skupiny. Ja pred pár rokmi som mal na starosť pár utečencov z, Afganistánu. z Afganistánu, mali pracovné povolenie, a zamestnal som ich a za tú dobu, ktorú som s nimi spolupracoval, som videl, ako sa k utečencom chovajú úrady a akým ťažkostiam sú vystavení. A to prvé, čo sme urobili, bolo, že kolega z výroby, ktorý má turecké korene, bol zodpovedný za týchto dvoch kolegov vo všetkých aspektoch. Sice nehovorili jazykom paštún, ale dokázali sa dohovoriť a nebol zodpovedný len za pracovné aspekty alebo technické aspekty, ale aj za súkromné e, aspekty. Napríklad sa im radil v oblasti, ako kam aj z moje dieťa do školy, alebo ako sa môže moja manželka naučiť lepšie po nemecky, ako sa dostane z bodu A do bodu B. No a podnik, ktorý sa stará o integráciu utečencov, musí mať dispozícii ľudské zdroje aj kapitál a myslím si, že takéto podniky mali byť podporované títo ľudia e, prichádzajú z vojny a z konfliktných zón a snažia sa u nás vytvoriť si nový život. No a to prvé, čo potrebujú, je ľudská blízkosť, dôvera, starostlivosť a nie sa len naučiť jazyk. Nie, že by to nebolo dôležité, dokonca je to veľmi dôležité, ale ja by som chcel jasne povedať, že učenie sa jazyka nemôže nahradiť ľudskosť. Často sa robí taká chyba, že komunikácia s migrantami sa e, obmedzuje a odkladá, až pokiaľ sú schopní sa dohovoriť v tom jazyku. Ja si myslím, že úspech môjho podniku alebo združenia Unity v práci s migrantami spočíva v tom, že počúvame týchto ľudí, snažíme sa ich pochopiť, napriek tomu, že nerozumieme ich jazyku. No a Teraz citát. Nie tí, ktorí hovoria rovnakým jazykom, sa vždy dohovoria, ale tí, ktorí majú rovnaké pocity, tak tí sa dohovoria vždy. Ja keď som sa dozvedel, že tu budem môcť preniesť príhovor, som hovoril s pár migrantami a utečencami a pýtal som sa ich, čo by povedali na túto tému. A pár vecí vám tu môžem pretlmočiť. Povedali, poprvé, ľudskosť a vďačnosť toto vychádza z ich srdca. Všetko to, čo vám doma chýba, to musíte dostať od svojich kolegov, susedov, ale predovšetkým je treba hovoriť o našich deťoch. Naše deti môžu zrovnu sa znova smiať, môžu znova milovať. Za to sme veľmi vďační. Po druhé, kultúrne porozumenie, lebo naša integrácia je ľahká, keďže sú tu ľudia z našho kultúrneho okruhu, ale je veľmi málo ľudí, ktorí sa nám budú, budú venovať. Po tretie, jazykové prekažky. Máme tu teoreticky mnohé možnosti, ako si prehlbiť jazykové vedomosti, ale čo nám chýba, tu sú tie praktické vedomosti. Po štvrté, e, ubytovanie a e, príjmacie centra pre utečencov. Toto je pre mňa veľmi dôležité, dámy a páni tieto e, domovy, ubytovacie centrá sú v podstate dobré, ale e, nevedia, čo majú robiť vo voľnom čase, nevedia, ako dlho to bude trvať, celé mesiace alebo roky sa len tak potlkajú a ničí ich to. Chceme byť zamestnaní, hovoria, aj keby to malo byť zadarmo, až do tej doby, než sa objasní naša situácia. No a na záver by som chcel doplniť, že mám následujúce návrhy pre vás. Poprvé, podniky, ktoré chcú zamestnať migrantov a utečencov a ponúknú im praktikum alebo stáž, by mali byť lepšie viac podporované. Táto podpora môže prísť v podobe daňových úľav, personálneho, personálnej podpory rôznych e, príspevkov a tak ďalej. Po druhé, spolupráca medzi podnikmi, e, obchodnou komorou a e, pracovnými e, agentúrami by mala byť podporovaná. Po tretie, mimo vládky, ktoré založili noví Európania, by mali mať takú premostovaciu funkciu medzi podnikmi a migrantami. Napriek tomu, podľa týchto mimovládiek často e, tam chýba príslušný pracovný základ a jednou z úloh Unity je to, aby sme vytvorili v Európe katalóg takýchto podnikov, takýchto mimovládok a aby sme mohli im dať možnosť vykonávať takúto premostujúcu a spájacú funkciu. Chcel by som vám teraz poďakovať za pozornosť. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak e, sa teším, že vám budem môcť odpovedať. Ďakujem. Okay, well, thank you very much in, indeed. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, čo ste povedali a za tie odporúčania, pokiaľ ide o konkrétne politiky. Je to zaujímavé a tí, čo sme tu v Európskom parlamente, tak e, určite e, nás to inšpiruje aj na národnej úrovni a je pravda, že Unity je organizácia, ktorá je tu známa, ktorá e, má s nami kontakty e, s ľuďmi v parlamente a naozaj je veľmi užitočná. Chceli sme zahrnúť sem aj skúsenosti z politickej úrovne, pokiaľ ide o niektoré mm, členské štáty EU. Napríklad e, teraz tu máme príklad z Portugalska, Zuzana Amado. E, neviem, kde sedíte, poriadne vás nevidím. Nech sa páči, Suzana Amador. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po portugalsky. E, dobrý deň, kolegovia. Chcela by som na úvod povedať, e, e, že vítam iniciatívu výboru, pokiaľ ide organizáciu tohto stretnutia k téme, e, ktorá je zaujímavá pre všetky členské štáty, či už EU, alebo nakoniec aj OSN. A ďakujem aj pani predsedničke, jednotlivým rečníkom, a e, všetkým, ktoré inšpirujú, keď sa snažíme vlastne spraviť e, v tejto oblasti e, čo možno najviac. Vážení kolegovia, keď je naozaj okolo nás veľká a silná humanitárna kríza, treba jasne konať v prospech dlhodobých riešení pre utečencov. Je to bezprecedentná politická situácia, či na európskej úrovni, alebo aj medzinárodne. Už sme e, veľa pokroku dosiahli, ale ešte nás veľa práce aj e, čaká. Chceme Eh, chrániť eh, ľudí, ktorí utekajú eh, pred persekúciou, treba zároveň bojovať proti extrémizmu, proti prekážkam, proti múrom, ktoré k takémuto prístupu iba prispievajú. Vždy musíme byť na strane ochraňovania ľudských práv a treba E, rátať s tým, že aj do budúcna tu budú takéto toky e, žiadateľov o azyl, preto e, lebo vo svojich štátoch nemajú primerané právo, dokonca ich niekedy štáty aj perzekvujú. A keď príjmame utečencov tu v Európe, musíme im garantovať integráciu. 20. decembra 2017 sa podpísala Európska aliancia ekonomických partnerov a sociálnych partnerov v Európe, kde podpísali takú alianciu v prospech integrácie a vytvárania nových e, príležitostí pre e, utečencov, ktorí legálne e, žijú v Európskej únii, aby sme im umožnili a uľahčili prístup na trh práce. A budeme teraz hovoriť o našom prípade v Portugalsku, čo sa podpísala, alebo keď sa podpísala Európska agenda pre migráciu. Máme dnes v Portugalsku lavicovú vládu, ktorá E, sa snaží podporovať usídlenie e, utečencov, ktorí sú uznaní zo strany EÚ e, v Portugalsku. Portugalsku vytvorili sme pracovnú skupinu mm, pre migráciu. Máme podporu na vysokej úrovni zo strany ministra Kabritana, ktorý je minister vnútra. Vytvorili sme celú stratégiu pre integráciu utečencov a definovali sme návrhy Um, ktoré vychádzajú na slobodných princípov, centralizovaný a institucionálny prístup, nezávislá kontrola, zodpovednosť vysokého komisára pre migráciu, a e, podporujeme takýmto spôsobom utečencov, najmä tie osoby, ktoré e, dostávajú tzv. medzinárodnú ochranu. Vytvorili sme skupinu, e, ktorá vykonáva osvetové aktivity, informuje našich občanov a to je veľmi dôležité pre budúcnosť utečencov v našej krajine. Takisto sme začali kampane e, v školách, aby sme o tomto hovorili aj s našimi e, deťmi, aby sme spoločne integrovali tých, ktorí prichádzajú z iných krajín. Takisto sme sa koordinovali aj s občianskou spoločnosťou a s miestnymi e, orgánmi, aby sme spoločne pripravili postupy príjmania takýchto utečencov. Takisto sme spustili miestne centra podpory imigrantov, takisto tu máme službu telefonického prekladu prekladu a podporujeme imigrantov s programom, s portugalským programom pre všetkých, prečo je tam online platforma, ktorá je venovaná účeniu sa portugalčiny, ktorá, teda tá platforma je dispozícia v arabčine a e, máme tu konkrétne e, riešenia, ktoré sú v dispozícii a vždy e, sa zohľadňujú aj miestne lokálne špecifika. Sústredujeme sa na eh, obdobie 12 12 mesiacov, 18 eh, mesiacov po príchode, čo je obdobie eh, mm, osamostatnenia sa týchto ľudí snažíme sa poskytovať kvalitné služba týmto osobám a podporovať, snažíme sa takéto podporovať inštitúcie, ktoré prostredníctvom orientácie podporujú integráciu týchto ľudí, podporujeme inštitúcie v rámci procesu integrácie, týchto osôb. Takisto sme alebo dostali, alebo dostávame podporu zo strany Vysokého komisára pre utečencov a e, v rámci procese m, mm, e, podpory e, e, podporujeme ďalšie inštitúcie, ktoré sa tejto téme venujú. Prijali sme viaceré rozpadenia, ktoré hovoria o rodinných a pracovných plánoch. Je to teda príjmanie, E, utečencov od samotnej e, vlastne samotného tranzitu do no našej krajiny, potom e, riešenie otázky bývania, individuálneho bývania, dôstojného bývania so všetkým, čo je potrebné preto, aby ľudia mohli dôstojným spôsobom žiť. Takisto zohľadňujeme aj otázky e, stravovania, psychologická podpora, príspe, e, prístup k vzdelávaniu, e, takisto prístup k zamestnaniu, e, Eh, profesionálne vzdelávanie, občianská výchova, to všetko je veľmi dôležité pre integráciu a takisto hovoríme o podpore medzikultúrneho a medzináboženského eh, dialogu, ktorú mu sa takisto eh, venujeme. Máme teda veľa projektov, pokiaľ ide o príjmania utečencov na území Portugalska a národné centra podpory pre imigrantov zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v tejto e, oblasti, najmä v mestách ako Lisabon, Porto alebo Faro. Máme k dispozícii takisto podporu tzv. jadier integrácie alebo centier integrácie pre utečencov a e, v rámci aktivít Portugalska v Európskej únie sme dokázali, že, sme, že investujeme snahu o e, príjmanie utečencov. Naozaj sa snažíme E, naše humanistické hodnoty pretaviť do našho programu a podpora e, tohto je, je v celom Portugalsku. Každý jeden Portugalčan bez výnimky tento program e, podporuje a Európska únia nám pomáha viac ako tisíc takýchto utečencov integrovať. Súčasňuje sa na tom 98 obcí. e, sú to ľudia z desiatich krajín, väčšinou Syria, Irak alebo Eritrea a e, máme tu veľmi pozitívne príklady, napríklad e, miestne e, orgány v Lisabone, e, Sintre alebo Gimerajš a ďalších e, mestách a takisto e, E, sa počty utečencov v Portugalsku navyšujú. E, e, portugalský parlament hovorí, že je potrebné e, odmietať akúkoľvek iniciatívu, ktorá by chcela posilniť hranice alebo podporovať, intenzívňovať hraničné kontroly. Treba naopak Schengen podporiť a riešenia idú tie správne riešenia idú e, formou samozrejme ochrany hraníc, určite áno, ale zároveň e, v duchu solidarity s členskými štátmi, ktoré e, najviac sú pod tlakom e, tejto krízy. E, portugalskom parlamente všetky strany, aj lavicové, aj pravicové, jasne povedali, že ochrana ľudských práv a práv utečencov je e, potrebná vec a dôležitá vec treba rešpektovať ženevský e, dohovor a princíp ne, ne, non-refulmantu a my ako občania, ako politici a demokrati všetky tieto hodnoty podpisujeme, aby sme garantovali, že e, všetky e, hodnoty integrácie fungovať tak, ako majú a pravidelne aj robíme alebo vykonávame hodnotenie E, jednotlivých e, parametrov, e, vzdelávanie, zdravotníctvo a tak ďalej. Európska politika príjmania utečencov z roku 2017 z novembra v oblasti napríklad zdravotníctva, tam tie naše požiadavky, ktoré na nás boli kladené, sme na 100% e, splnili, pokiaľ ide o jazykové záležitosti, to 98% tak ďalej. A deti utečencov tie chodia do e, portugalských škôl, nie je to úplne 100%, ale je to dané tým, že mnohé, krajiny, teda mnohé rodiny častokrát sa e, starajú o svoje deti radšej sami, až kým nedosiahnu vek 6 rokov. Narodilo sa v Portugalsku 30 detí a máme približne 505 občanov, ktorí sa uh, začlenili aj do trhu práce, niektorí v, sek- e, v tom primárnom sektore, niektorí e, v sektore sekundárnom, niektorí v sektore terciárnom, v sektore služieb. E, chceli by sme zdôrazniť všetky aktivity osvetové, ktoré v tejto oblasti príjmania vykonávame. Um, chceme podporovať profesionálne kapacity a schopnosti, kvalifikácie Um, utečencov, zvyšovať ich eh, schopnosť zamestnať sa a podporiť integráciu do eh, portugalských podnikov. Samozrejme, nič nie je dokonalé na 100%, sú aj isté chyby, to je jasné, ale myslíme si, eh, že v rámci obmedzení, ktoré máme, sa nám darí celkom dobre a že výsledky, ktoré máme, sú pozitívne. Portugalsko bolo opäť na správnej strane histórie, ako povedal pán Guterres, snažíme sa e, pomáhať utečencom a vtedy sa stretávame s našou ľudskosťou, čo je najdôležitejšia vec. Ďakujem. Thank you very... Ďakujem veľmi pekne za túto komplexnú odpoveď, za prehľad toho, čo robíte. A som si istá, že po tomto podujatí sa bude riešiť ešte veľa otázok, pretože treba naozaj vedieť, čo sa deje v členských štátoch EÚ na národnej úrovni a aby sme sa dozvedeli maximum, posledný rečník v tejto sekcii bude spravodajcom z výboru regionov, ktorý bude hovoriť 5 minút. Pán Kalgaroplus, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Takže nadviesla by som na to, čo povedala kolegyňa z Portugalska. Je to krajina, kde bol premiér bývalým primátorom Lisabonu a tam teraz získal skúsenosti. No a pravica a lavica sa v Portugalsku nehádajú, ale spolupracujú ináč než v iných krajinách, kde sa stále e, snažia spolu bojovať. Takže v ústredí tam stojí človek. No ja sa veľmi teším, že tu počujem, že migrantov by sme nemali len učiť jazyk, ale že by sme im mali ukázať, ako krajina funguje, aké sú tam pravidlá, ale samozrejme, aj učenie sa jazyka je dôležité, je treba do toho zapojiť všetkých, aj rodičia sa musia učiť jazyk, nielen deti. A taktiež som rád, že náš priateľ, náš sused z Turecka, pán Kimil, sa podielil o svoje skúsenosti e, z Nemecka, lebo jemu samému sa to podarilo. Podarilo sa mu prežiť a podarilo sa mu dostať ako mnohým ďalším migrantom e, z Turecka do Nemecka. Aj Samozrejme, teraz mnohí takto putujú z Grécka, z Turecka do Spojených štátov, do Kanady a tak ďalej. No a migrácia tu odjak živa bola, vždycky aj bude existovať. Do tej doby, než budú existovať ľudia, tak bude aj migrácia. To nie je e, niečo, čo by bolo zvláštne. No a netreba dodržiavať e, európske hodnoty. E, sloboda pohybu, šengenská dohoda je tu veľmi dôležitá. No a my na výbore regionov sme teraz taktiež zákonodárnym orgánom podľa Lisabonskej zmluvy a pre nás je integrácia utečencov taktiež dôležitá. Pani kolegyňa hovorila o utečencoch. Ja by som v tejto súvislosti chcela podať nasledujúcu vec. Ľudia sú mobilní, pohybujú sa, ale ako to bude vyzerať, potrebujeme príslušné pravidlá a my vo výbore regionov sa na to tiež zameriavame. A Samozrejme, miestne regionálne úrady taktiež majú svoje stanovisko. A Národný parlament, aj Európsky parlament sa musia postarať o to, že bude konkrétny postup, aby si nerobil každý, čo sa mu zachce. Jeden povie to, druhý zase tamto, ale nakoniec to nikam nevedie. Takže pokiaľ niekto z Ukrajiny ide do Polska, tak je to jedna vec. Napríklad veľa Poliakov zase emigrovalo do Grécka. Ďalej máme Rusov, ktorí prichádzali vo veľkých počtoch do Grécka a boli dobre integrovaní. A teraz e, máme zase e, ďalšie e, problémy. Máme aj konflikty, ktoré e, u nás e, momentálne sú a bolo tu povedané, že stredozemné e, more, no proste bol tu istý opis afrických krajín a vláda, respektíve vlády, ktoré využívajú, zneužívajú túto tému takýmto spôsobom, tie, ktoré mm, privítavajú alebo mm, príjmajú takýchto utečencov by mali hovoriť aj s obchodnou komorou a s ďalšími organizáciami, ako podal pán Kimil z Nemecka, onako podnikateľ e, zamestnáva utečencov, ale čo robia e, vlády? Nie je možné e, takýmto spôsobom e, postupovať napríklad, že, e, nezak- že sa medzi migrantov, migrantov budú nachádzať aj nezákonní, aj e, zákonní. My chceme technických agentov, kto, ako nám to bolo z Európskej únie e, slúbené agenti, alebo teda technici, ktorí by E, ktorí e, by v tomto konali. Ja som tiež napríklad išiel do Nemecka a naozaj mi napríklad kontrolovali e, pas, takže vidíte, ako funguje tento Schengen, tento európsky Schengen v praxi. Hovoríme tu teraz o Nemecku, ale sú aj ďalšie krajiny, členské štáty EÚ, ktoré sú tak, tak povedať, v avantgarde tohto európskeho populizmu. Ako je možné, že toto bolo alebo ako toto bolo, ako je možné, že toto bolo takým spôsobom využité zo strany populistov. Oni hrajú na strach, hrajú na teror e, a my v, stre, v regióne Stredozemného mora, e, áno, chceme isté kompetencie, e, zručnosti zo strany tých migrantov, treba ich dobre využívať, či sú to miestne alebo regionálne orgány, tie s tým majú čo robiť, alebo je to úloha aj pre ne. A Eh, je dôležité, aby tí ľudia mali k dispozícii aj eh, zdravotnú starostlivosť. A je to pozitívne nielen pre naše eh, obce tu, ale aj pre tie napríklad v Severnej Európe. Ja som pripravil správu, to som iba 4 pozmeňovacie návrhy a častokrát zástupcovia, tí stali zástupcovia tlačia, na e, starostov, na, sta- na radnice, na tých, ktorí e, riadia ten miestny život a e, stále zastupiteľstvo tlačí na tieto orgány, ako keby oni robili tú politiku, ale samozrejme toto sú tiež ľudia ako my všetci ostatní a e, E, je tu iste istý jazykový, jazyková prekažka, alebo také možno civilizačné, kultúrne rozdiely, to je ďalšia vec, náboženská otázka samozrejme. A náš kolega z Portugalska, ten, kolegyňa, pardon, tá nám hovorí o štruktúrach, ktoré existujú v jej krajine. Ja keď som bol starostom, ešte v roku 2007 sme mali a sme spustili e, program vzdelávania v Grécku európskom jazyku e, pre e, migrantov aj na diaľku, aby sa oni mohli integrovať. A moja správa hovorí o e, postupoch e, alebo osvedčených postupoch v oblasti integrácie a pán Prokopis Pavlopoulos, e, momentálny prezident, alebo predtým ministrom zahraničných vecí v Grécku, on bol ten, ktorý e, vytvoril tie hospody, napríklad Morea v, na Lesbose v Egejskom mori, tam je kapacita 3000 osôb a nakoniec je tam 9000 ľudí, hoci kapacita je obmedzenejšia a dokonca niektoré osoby e, v Grécku boli nominované na Nobelovú cenu, tak veľmi sa snažili pomôcť práve týmto utečencom. Takže my, my e, požadujeme pomoc a pokiaľ vlády chcú e, využívať finančné prostriedky a robiť užitočné e, veci, bolo by to fajn. A teraz, čo sa týka mimo vládok, tie naozaj robia mimo, mimoriadnú prácu, E, treba kontrolovať e, tie financie, ktoré dostávajú, kto ich kontroluje, nikto, aká je e, ich komunikácia s tými orgánmi, častokrát je nulová. E, Eh, oni hovoria napríklad s európskymi inštitúciami, ale nekontaktujú miestne orgány. Hm, takto to funguje, takže to sú parametre, ktoré my eh, navrhujeme. A eh, navrhujeme, aby sme fungovali lepším spôsobom do budúcna. Ja som tu počul kolegov, poslancov hovoriť napríklad z Polska a ja ich samozrejme rešpektujem. Vzhľadom k tomu, čo sa deje v Polsku, pokiaľ ide o tú situáciu, ktorá je na Ukrajine, dopada to aj na Polsko. Samozrejme, je to, je, to, je, to, je to v poriadku, že tomu takýmto spôsobom pristupovať, ale toto celé treba nejakým spôsobom legalizovať a postupovať e, férovo. My sme občania, my nepripravujeme legislatívu, ale e, mali by sme všetci postupovať podľa nejakých pravidiel, podľa pravidel Európskej únie a rešpektovať zároveň naše aj národné práva, ústavné práva jednotlivých krajín, ale nie iba vtedy, keď sa nám to hodí a potom, keď sa nám to nehodí, tak zrazu e, už nechceme poslúchať a tvárime sa, že tie povinnosti sa nás e, netýkajú. Keď vidíme umieranie a utrpenie a k dôstojnosti, tak tam pred predsa by sme sa nemali deliť na pravicu alebo lavicu. Uh, ide nám o ľudí. A nechcem vás už ďalej nudiť, ale tento plán, ktorý, uh, ktorý by sa mal uplatňovať, naozaj treba ísť podľa neho. Ja som nikdy nechcel kandidovať e, za poslanca, bol som starostom, primátorom, bol som županom, ale toto ma pôvodne ne... <laughs> okay. It's the it's, it's, it's a, obviously Bola to téma, ktorá naozaj vzbudzuje vášne. Asi chápali, prečo to vzbudzuje také vášne. A teraz prichádzame k ďalšiemu bodu. Máme na to 20 minút, takže ak by ľudia mohli byť struční, bolo by to vítané. Na zozname rečníkov máme mm, prvého zástupcu Grécka, takže domáca politika, vnútroštátna politika. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, zjednotená Európa sú veľké hospodárske nerovnosti, rozdiely a tým pádom aj napätie, ale aj tým, že sú tu odlišné teraz zeme. Pokiaľ niekto uvidí človeka na mori, ktorý sa tam topí, tak samozrejme ho zachráni. A to je samozrejme, to my v Grécku aj robíme. Toto je naša ľudská ľudí. Hlavnou prioritou pre Grécko je urýchlenie azylového konania, tak aby sme čo najrychle mali aj prostriedky na vyučovanie jazyka, vzdelávanie týchto ľudí, aby sa mohli lepšie zaintegrovať na pracovnom trhu. Taktiež musíme potrebujeme zvýšenú solidaritu medzi členskými štátmi. Geografická poloha mojej krajiny predurčuje pre nás veľké proslať podporu. Ináč nebudeme môcť úspešne čeliť tejto výzve. Ďakujem. Je to súčasťou Európy, kde každý robí to, čo treba. Ďakujem a ospravedlňujem sa Teraz prechádzame do Norska. Je na časť sveta. Je tu. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za príležitosť vyjadriť sa iba niekoľko poznámok z Norska. Ako pridružený člen a člen Schengenu je Norsko. Mali sme e, veľa dlhých diskusí, ale k EÚ sa cítime blízko. E, máme vyše 30 presídľovania utečencov z iných európskych krajín, presunu utečencov, ale moje poznámky sa skôr týkajú toho, že integrovanie utečencov je dlhý a komplikovaný proces a vyžaduje to odhodlanie e, z oboch strán, nielen zo strany spoločnosti, ale aj zo najväčšia bariéra spomedzi európskych krajín. Už sme zakúsili e, aj prvú generáciu migrantov, ich trojnásobne viac, a deti tejto prvej generácie majú, je ich Snažíme sa, aby sa zamestnali tí, ktorí ukončia naše programy. Naša vláda sa vyjadrila v tom zmysle, že pristahovalectvo a zamestnanosť sú jedný z dvoch najvyšších priorit pre norskú vládu vo štvrtok sa bude o tom znova. Integrácia však musí byť prispôsobená na mieru. Úvodné programy musia byť flexibilnejšie a cielenejšie. E, dôležité je, aby mali títo ľudia akýsi model, akúsi rolu, vzorový model pre seba. A nehovorilo sa tu ešte o tom, ale sociálne dávky musia byť úzko prepojené so schopnosťou pracovať. A naše posolstvo musí zaznieť veľmi jasne. Ak sociálny štát má prežiť, migranti musia pracovať. Ďakujem. Námety aj pre vaše parlamentné rozpravy. Bude to zaujímavé, aby sme zostali v kontakte a uvideli by sme, či sa vieme od seba navzájom inšpirovať, či niektoré veci sa dajú robiť lepšie a potom to presunú do európskeho programovacieho obdobia. Ďalej, kolegovia z Európskeho parlamentu. Budem hovoriť o tom, čo povedala Zuzana Amador o úlohe Portugalska, len ak sa bude monitorovať a vyhodnocovať proces integrácie žiadateľov o azyl. Na druhej strane treba však vysvetliť, tisíc ako iné európske krajiny. Ta, takéto proporčné, proporčný pohľad na vec je tiež veľmi dôležité a možno je to aj preto také u nás úspešné, pretože majú naši žiadateľní. Treba to zistiť, treba to objaviť a nedovoliť im jednoducho upadnúť do zúfalstva a vzdať sa. V tom treba sa presúvajú ľudia preto, lebo sú systémy e, oneskorene fungujúce sú tam veľké. Ja upadnú do rúk pašerákov a keď sa pokúšajú ísť do ďalšie medzinárodné vzťahy a preto musí byť e, zodpovedajúco regulovaná a mala by balansovať záujmy štátov, záujmy ľudí, ktorých sa to týka a zameriavať sa aj na kultúrne aspekty. No to... E, Helga Stevens. Helga Stevens zatiaľ nie je. Možno by sme mohli e, minútku využiť na to, aby sme si veci ozrejmili, objasnili. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo a za veľmi zaujímavú a živú rozpravu hovorí pán Líbik. Ja by som nadviazal na niekoľko vecí. Predovšetkým je veľmi dôležité, a mnohokrát to zaznelo počas dňa z publika, že je dôležité roz, rozlišovať medzi kategóriami. A ak by mala byť jedna vec, čo si máme odtiaľto odniesť, tak asi to by to bola táto, na tom sa všetci zhodneme. Pri utečeneckej kríze sa robili veľké chyby od začiatku, keď sa myslelo, že v roku 2015 a 16 všetci ľudia, čo prišli, sú žiadatelia o azyl, utečenci, tí, čo majú nárok na medzinárodnú ochranu, Takže by sme vždy mali byť opatrní, ako ich označíme. V tomto kontexte sa spomenula Austrália a tiež Kanada. Sú to krajiny, ktoré sú členmi OECD, pretože som ich študovala, viem o nich niečo. Sú členmi OECD, takže majú veľmi silné programy pre e, prácu pre pristahovalcov a veľmi často umožnia celým rodinám, aby prišli. To je súčasťou toho, ako vlastne e, avizujú, že môžu ľudia prísť s celou rodinou. Je to vlastne kultúra, ktorá je hostiteľská, ktorá víta e, ľudí ako hosti. A ekonomickí migranti zasa musia vedieť, že krajiny majú e, záujem o múdrych ľudí, ale zase sú tu aj humanitárne okolnosti. Spomenula sa tu e, téma vyhodnocovania zo strany OECD. Nemôžem už sa viac potešiť tak ničomu ako tomuto. Je zásadné, keď človek investuje do jazykového školenia a vzdelávania, treba naozaj vyhodnotiť, či je efektívne. Či e, utečenci, či tí, čo sa uchylili do inej krajiny, sa naučia jazyk na dostatočnú úroveň, napríklad B1, e, to je vlastne veľmi pokročilý používateľ jazyka a keď sa nedostane človek na túto úroveň, tak je obmedzený pri hľadaní práce. A v neposlednom rade chcem spomenúť, existuje tu nádej. Hovoríme o mnohých rozdieloch, o indikátoroch, sústreďujeme sa na rozdiely medzi pristahovalcami a pôvodným obyvateľstvom, ale Tie rozdiely sú, že v Európe sa medzi sebou viac líši pôvodné obyvateľstvo, než sa líšia pristahovalci od pôvodného obyvateľstva. Čiže je tu veľa toho, čo máme spoločného s pristahovalcami mnohé skupiny pôvodného obyvateľstva. Aké iné formy integrácie existujú? Eh, mohli by sme sa možno zhodnúť všetci na tom, že od e, pristahovalcom e, sa má očakávať, aby sa správali podľa pravidel danej krajiny, do ktorej prišli. Máme mnohé výskumy, ktoré však naznačujú, že toto... In Deutschland, um, eine min... My v Nemecku máme minimálnu mzdu pre všetkých, pre migrantov, pre útečencov, ale aj pre domácich. Tým pádom máme tu hodinovú mzdu, ktorá je stanovená pre pracovný trh aj záväzná pre všetkých. Takže tieto pravidlá nemôžeme nebrať do úvahy alebo ich ignorovať. Ja som hovoril v tomto zmysle, keď som povedal, že sa snažíme pomôcť týmto ľuďom a mne ide hlavne o tom, aby dostali stáže a týmto ľuďom sa musí sprostredkovať, ako v závislosti od svojej kvalifikácie môžu si nájsť miesto na pracovnom trhu. Takže toto je zásadná vec a ja by som si želal, aby toto platilo pre celú Európsku úniu. Ďakujem. Sú tu mnohé zaujímavé veci, ktoré tu odzneli, hovorí pán Pavlov. Dôležité je prepracovať to na nejaké politiky, na ciele, dosiahnuť výsledky. Všetky prieskumy verejnej mienky, alebo väčšina z nich, mám občanov EÚ. Tieto uh, prieskumy neodrážajú skutočnú vôľu pristahovalcom integrovať sa, zdieľať spoločné hodnoty. Integrácia závisí od členských štátov, takže nehovorte nám princípy a v tomto duchu sa zhodli na rozvojových politikách. Nie preto, že by to boli nejaké záväzné veci alebo politický rámec. Nie, to si... Predstavte si nejakého primátora na nejakom ostrove, prichádzajú voľby, No, myslím si, že jasné, ako by sa malo postupovať. Tvrdí, bude tvrdiť, že e, utečencov je treba vykázať a tak ďalej. Ale my tu dnes hovoríme o človeku, o ľuďoch. Čo je dôležité, na, ale tí, ktorí sú v teréne, tak tí presne poznajú potreby týchto ľudí, vedia, čo potrebujú, že majú pocit, e, chcú byť že chcú byť potrební, chcú sa naučiť jazyk a tí, čo môžu niečo zmeniť, to sú skutočne vy, ste tu volení európsky poslanci a Európa je pre nás e, našim domovom. My by sme chceli, aby to tak aj zostalo. Je jasné, tu je. A tieto štáty sme nepodporovali v tom, aby svojich ľudí držali doma. Teraz to chceme robiť? To, čo hovoríme teraz, sme hovorili už pred desiatimi rokmi. Povedali sme, pomôžte tým ľuďom tam, aby nemuseli odísť zo svojho, že, že je tu odliv mozgov. že Možno niekto e, odpustí svoju domovinu a potom sa neskôr vráti. Takže je treba, tým musíme podporovať, musíme sa spolahnúť na existujúce pravidla. Teda no a robíme tu takú politiku, ktorá je negatívna pre migrantov. Vidíme to v mnohých členských štátoch, že sú to už tu nie je žiadny Gaspari ani Adenauer a podobné osobnosti. Videli sme, čo sa stalo vo, veľkom, vo Veľkej Británii. Sú tu rôzne hry, politické hry, ale my musíme podporovať Európu. Je to náš domov. Orgánov, ktoré, ktorí musia pracovať tiež aj s občanmi. Ja nebudem komentovať o tie hlúpe hry, ktoré sa dejú v Spojenom kráľovstve, poprenecháme Barbre. Prosím, príďte sem. Okay, dear colleagues, uh, dear members of the... Uh, kolegyne, kolegovia, vážení poslanci národných parlamentov, toto je posledný panel, posledná časť. Museli sme program trošku prispôsobiť. Na konci tu máme uh, tú čest privítať pana komisára ktorý na začiatku tu bol, ale na, na záver byť nemôže, pán komisár Avramopoulos. A je Máme tu riaditeľa, ktorý zastupuje Medzinárodnú organizáciu pre migráciu a budeme teda naše diskusie mm, budeme schopní ich zasadiť do globálneho kontextu. Po vašom prejave začneme rozpravu. Takže dostane slovo pán Ambrausi ako prvý. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dobrý večer, hovorí pán Ambrozy. Dnes tu máme naozaj program sme zanepráznení mnohými témami, kto, s ktorými rezonuje migrácia. Je tu európska agenda, sú tu národné agendy. Ja by som chcel sa vyjadriť ku kontextu na medzinárodnej úrovni, e, v rámci ktorého implementácia tejto agendy sa vlastne deje. Pokúsme sa pochopiť trochu viac, čo to znamená pre realizáciu tohto programu v praxi. Sú tu dva prvky, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré treba vziať do úvahy je to rok 2015, odkedy táto téma sa dostala na pretras a zmenil sa celý medzinárodný scenár, medzinárodná scéna relevantným spôsobom. A potom sú tu e, trvalo udržateľné ciele, ktoré schválilo OSN, generálne zhromaž- válne zhromaždenie OSN a trvalo udržateľné ciele a migrácia majú prominentnú úlohu na mnohých úrovniach. A druhým hlavným smerom vývoja bol rok 2016, keď valné zhromaždenie OSN schválilo New Yorkskú deklaráciu a odštartoval sa proces vývoja dvoch globálnych paktov. Jeden k žiadateľom o azyl, utečencom, druhý k migrantom, pristahovalcom a dohodli sa určité štandardy, e, na ktorých sa zhodla medzinárodná komunita. Tieto dve dva prvky sú relevantné nie preto, že sú to pekné dokumenty, v ktorých sú zaujímavé príklady, ale preto, že e, trvalo udržateľné ciele aj New Yorkská deklarácia obsahujú záväzky medzinárodnej komunity, štandardy a zásady, podľa ktorých sa by sa mala správať každá krajina, ktorá sa prihlásila k týmto dvom dokumentom. A boli to všetci členovia OSN. E, prihlásili sa k tomu, že budú rešpektovať tieto záväzky a pre nás tu v Európe to zastupuje krajiny, e, zastupujeme tu krajiny, ktoré tiež sa prihlásili k týmto cieľom. Európska agenda pre migráciu hovorí o rôznych právnych cestách, a sme viazaní záväzkami, ktoré sme prevzali na medzinárodnej úrovni na zasadnutí OSN. Sme viazaní nie preto, že sme sa rozhodli podpísať dokumenty, ale preto, že EÚ a členské štáty chcú pokračovať ako relevantný a silný aktér na medzinárodnej scéne a preto musia byť v súlade so záväzkami, ktoré si na seba vzali. Musí to byť všetko e, organizované tak, aby sme mali dôveru ako medzinárodný aktér, keď sa budú veci e, realizovať v praxi. Takže Európska agenda o migrácii a právne cesty, e, ktoré s ňou súvisia, sa dotýkajú oboch dokumentov, oboch procesov, ktoré som spomenul. Trvalo udržateľné ciele a New Yorkská deklarácia. Tieto právne cesty sa zlepšujú, aby sa zabezpečilo, že migranti a migrácia budú užitočné pre vývoj a posúvanie oboch komunít na vyššiu úroveň, či komunity z pôvodnej krajiny, či komunity krajine príchodu a rodín. Zatiaľ táto agenda obsahuje štyri piliere, súvisia s zlepšovaním právnych ciest, bojom proti nelegálnej migrácii, s podporou a posúvaním na vyššiu úroveň spoločného európskeho azylového systému, ktorý je súčasťou stratégie v rámci agendy. Zatiaľ sa ukázalo, že je tu nadmerné zameranie sa na jeden konkrétny pilier. A to je boj s neregulárnou, s neregulárnou migráciou a návratmi. Ale nie dosť pozornosti sa venuje ostatným pilierom, konkrétne tým, ktoré sa venujú právnym cestám, ako sa stať legálnym pristahovalcom. Agenda pre migráciu v niektorých rozhodnutiach, ktoré sa prijali cesty nie sú veľmi dobre definované. Čo to vlastne znamená? Ako sa definuje takáto právna cesta, kanály, ktorými prichádzajú právnym spôsobom pristahovací prvok, o ktorom treba hovoriť, ktorý treba mať na mysli? Musíme vybalancovať implementáciu agendy pre migráciu a zvážiť, e, čiť, aby bolo e, jasné, že existujú rozličné kategórie ľudí, ktorí prichádzajú do Európy a že v týchto rozličných kategóriách E, trade je to vhodné a zabezpečiť ich integráciu do našich komunít, tak sa tak rozhodneme. Výzvy, ktoré pred nami stoja v týchto oblastiach, spočívajú v tom, že treba naozaj v praxi začať uplatňovať politiky a programy, mechanizmy, ktoré navodia štrukturálne zmeny na európskej úrovni pri migrácii aj na medzinárodnej úrovni. Zatiaľ sme to neurobili, zatiaľ sme len boli tak povediať zvlečení, možno sa to dá ospravedlniť, ale možno sme až tak zbytočne sa dali ovplyvniť náladou reakcie na krízu. Do istej miery nás vydesili tie čísla, tie masy ľudí, ktorí sa na nás valili a konali sme spôsobom, aký sme pokladali za primeraný na reakciu v situácii núdze, v situácii naliehavosti. Ale to tak nebolo. Kríza, naliehavosť, núdza, to nebolo eh, tak vo všetkých skupinách prichádzajúcich ľudí. Nebolo to homogénne. Isté, že tu boli špecifické okolnosti, ale išlo tu hlavne o štruktúrálnu vec. Štruktúrálna vec, ktorá môže byť preukázaná štyrmi e, dôkazmi v Európe aj v susedných regiónoch, najmä v Afrike. Prvý z týchto dôkazov, že situácia má štrukturálny charakter, je demografia v Európe. Táto klesá, pôrodnosť klesá a to nie je, že to niekto povie, len tak to hovorí Eurostat, štatistiky. Demografické krivky v Európe sa skláňajú smerom nadol s výnimkou niektorých krajín, ale väčšinou do roku 2050 sa odhaduje, že 18 o 18 sa zníži počet obyvateľov v Európe a zároveň v iných oblastiach sveta sa práve počet obyvateľov zvýši. Takže sú to dve proti sebe idúce sily alebo trendy a zároveň v iných oblastiach sveta sa práve počet obyvateľov zvýši. Takže sú to dve proti sebe idúce sily alebo trendy Jednoducho povedané, o pár rokov nebudeme mať dosť ľudí, ktorí budú pracovať v našich systémoch kontrolovaným a bezpečným spôsobom. Myslím si, že je dôležité všimnúť si i to, a že tu má ísť o akúsi politiku zatvorených dverí. Ak zatvoríme dvere a nikto nepríde, v akom bezpečí len budeme? Nie, je to falošný predpokladných dvier a redukcia, ako to, tomu je teraz, dokonca absencia právnych ciest e, vstupu do Európy. Toto je, mali by sme ich napríklad vo vizovom informačnom systéme, boli by identifikovaní. To sa teraz nedieje. Ani sa to nemôže, pretože takéto právne cez externej hranice. Myslím si, že k tomuto sa treba dopracovať, ak sa máme pohnúť vpred a zlepšiť systém, ktorý máme. Takže toľko. A ostatné v rámci otázok a odpovedí. Ďakujem, ďakujem, pán Ambrozi. Rada by som e, pripomenula tým, ktorí sú tu z národných parlamentov, že by ste mali zdvihnúť ruku, ak chcete sa prihlásiť o slovo. Vašimi kartami sa prihláste. E, kto by rád začal túto rozpravu. Pán López Aguilar? Nie, bol vonku pred chvíľkou. Kto by rád požiadal o slovo? Nie, bol vonku pred chvíľkou. Kto by rád požiadal o slovo? No person, okay. Nikto sa nehlási. Dobre. Ponúkli slovo poprvýkrát, ale teraz by som chcel využiť príležitosť sa teda v tejto cieľovej páske našej dnešnej e, schôdze vyjadriť. No a my sme od Lisabonskej zmluvy e, začali ešte za minulého mandátu taktiež v rámci nášho výboru blíženiu a k europizácii tejto, tohto problému a taktiež naše reakcie je treba zmeniť trochu zameranie a tu bolisticky, komplexne pochopiť migráciu, pretože pokiaľ niečo charakterizuje zlyhanie našich e, doterajších krokov v rámci pady a taktiež mm, za cenu to takú, že budú rokovať e, s nejakou migráciou hrozbou pre európsku identitu a že je to taký trojský kôň džihadistického terorizmu. Toto sú videli a bývali v Európe a dokonca niekedy to bola až druhá, tretia generácia. Takže neboli to žiadni žiadatelia. A to, že by sme využili taktiež e, hospodárske, sociálne aspekty, ktoré imigranci, že je treba toto e, stále hovoriť dokola. Toto je dobrý záver. Predsednička. Ďakujeme. Tania Faj otvorili legálne cesty do Európy. Áno, ďakujem, pán Ambrózy. Chcete sa vyjadriť k tejto veľmi zaujímavé otázke, týmto otázkam? Áno, len pár pripomienok k tomu, čo tu zaznelo.